Se la stampa per favore libera la stanza. Novinári e, nemajú nič proti, tak ich poprosíme, aby opustili miestnosť. Per favore. mi Mister Bruno glielo vuole dire di allontanarsi magari. Vabbè, vabbè, posso. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo. Dobre ráno všetkým. Pripomeňme si organizačný poriadok tohto stretnutia. Pán Bruno zomrel v sobotu a teda v mene e, kolegia výboru pre rozpočtovú kontrolu vyjadríme našu úprimnú sústrasť jeho rodine. A vzdáme hold e, spôsobu, akým e, predsedal Olafu. E, Teraz privítame pána Semetu, kandidáta na post e, komisára. E, bude to dnes veľmi dôležité stretnutie. Vítame tiež ďalších kolegov e, z výboru IMKO, pani Haber, pani Bols. Dobré ráno. Vítame aj členov tohto výboru a výboru pre rozpočtovú kontrolu, ktorí sú tu dnes ráno s nami. Uh, v rámci pravidel Európskeho parlamentu sa teraz e, pozrieme na e, záruky nezávislosti prijaté v rámci e, CVčka a spôsob, ako, ako vykonávať túto prácu. Ako všetci dobre viete, požiadali sme o zodpovedanie piatich otázok písomne a tieto Ehm, boli zodpovedané, bolo to distribuované vo všetkých jazykoch, je tu vyhlásenie finančných záujmov a toto všetko je k dispozícii len v angličtine, ale pripomínam, že je veľmi dôležité držať sa pravidiel e, na vyhradený rečnícky čas. Dezignovaný komisár na koniec môjho úvodu dostane slovo na 10 minút a potom budeme mať 2 hodiny 45 minút na otázky. Začneme politickými skupinami, teda ich eh, predstaviteľmi, ich eh, hovorcami. No a musíte sa držať svojho rečníckého času, pretože inak vás bude musieť prerušiť minúta na otázku, dve minúty pre komisára na odpoveď, e, ďalšia minúta na dodatočná otázka a minúta na e, konečný komentár pána, pre pána komisára. Predtým, ako skončíme, budeme mať možnosť um, asi 10-minútového záveru pre dezignovaného komisára. Sametu. môžete hovoriť vo svojom vlastnom jazyku, máme tlmočenie do všetkých 22 jazykov dnes a mm, toto vysielanie sa vysiela na stránke parlamentu. Zápisnica a úryvky z tohto stretnutia budú tiež k dispozícii e, neskôr. Teraz by som e, dal slovo dezignovanému komisárovi Semetovi, ktorý bude mať 10 minút na svoj úvod. Madame le président, monsieur le président. E, vážení páni predsedovia, vážení poslanci, som rád, že tu dnes pred vami môžem stať ako dezignovaný komisár pre zdaňovanie, celnú úniu, audit a boj proti podvodom. Inými slovami, ako komisár, ktorý má spojiť širokú škálu finančných, eh, fiskálnych a informačných nástrojov na vytvorenie E, priestoru pre jednu úlohu viesť Európu e, smerom k splneniu očakávania ich ľudí. Hospodársky pokrok, vytvorenie pracovných príležitostí, silné sociálne záruky, toto všetko sú nádeja potreby e, dnešnej Európy. Bezpečnosť, klimatické zmeny, energetické dodávky a náklady s tým spojené. Toto sú obavy, ktoré majú naši občania. Tieto obavy musia viesť naše kroky. Dovolte mi vás ubezpečiť, že to bude e, taká červená niť mojich rozhodnutí a krokov. Zdaňovanie z môjho pohľadu je viac ako, ako, ako zbieranie príjmov. Uh, um, mm, audit a boj proti podvodom je nad kontrola kontrol, kontroly a má to veľký potenciál. Tento potenciál um, musíme plne využiť pre európsku, európsky ekonomický a sociálny rozvoj. Ak podporíte moju e, kandidatúru, tak budem e, zodpovedný za široké portfólio. Budú tu logicky prepojené oblasti, výnosy. E, toto, budú, toto bude súčasť môjho portfólia. Musí to E, priniesť skutočný prínos pre spoločnosť. Musí to byť predmetom e, rovnakých princípov, transparentnosti, jednoduchosti, zodpovednosti a tiež rešpektovania e, prostriedkov daňových poplatníkov. Som presvedčený, o tejto veci a preto boj proti akejkoľvek forme podvodov, či už je to spojené s rozpočtovými výdavkami, colnými e, povinnosťami alebo daňami, toto bude v samotnom centre mojej každodennej práce. Nemám pochybnosti, že Európsky, e, Európska agentúra e, boja proti podvodom má veľmi dôležitú úlohu, ktorú musí v tejto oblasti zohrávať a počas e, prvého desaťročia táto agentúra si vybudovala solidnú reputáciu. Tu by som rád vzdal hod prvému generálnemu riaditeľovi Olafu, pánovi Brunovi, ktorý minulý víkend zomrel. My všetci máme rovnaký cieľ. Chceme, aby, efi- aby u- e, efektívnosť OLAFu bola zmaximalizovaná. Sú tu nové výzvy a preto sa musíme znovu pozrieť na prácu a spôsob fungovania uh, tejto agentúry a hľadať zlepšenia. Mm, nie je tu nedostatok myšlienok, ale musíme nájsť tú správnu a preto naša myseľ musí byť otvorená, musíme preskúmať všetky možnosti, tie, ktoré už máme a tie, ktoré budú e, vyvinuté v budúcnosti. Nezávislosť OLAFu, rozličné aspekty e, jeho zodpovednosti, vytvorenie Eh, kancelárie Európskeho eh, verejného prokurátora. Toto všetko sú komplexné otázky. Ja som si vedomý, že sú tu názory, ktoré parlament eh, k tejto veci má a preto chcem diskutovať o všetkých návrhoch spolu s vami. Teraz prejdeme k rozpočtovým výdavkom mm, Európskej únie, teda hovoríme o, o peniazoch. Myslím si, že tu nie je ospravedlnenie pre žiadne zneužitie týchto prostriedkov a preto kvalita výdavkov a audit bude na vrchole mojich priorít. Nemusíme začať od úplného začiatku, veľký pokrok sa v minulosti už dosiahol, avšak mm, nesmieme poľaviť v našej snahe zabezpečovať, aby každé euro bolo správne vynaložené. Mojím cieľom je minimalizovať riziko chýb na minimálnu administratívnu úroveň a opatrenia, ktoré navrhujem, navrhujem sú väčšia transparentnosť a menšia byrokracia a tiež plná zodpovednosť za vynakladané prostriedky. Zodpovednosť nie je možná bez otvorenosti a prístupu k informáciám. A preto e, prikladám veľkú hodnotu ďalšiemu rozvoju iniciatív transparentnosti. Príprava konkrétnych návrhov pre tolerovateľné riziko chýb. Toto bude moja úloha v budúcnosti v oblasti kontroly rozpočtových výdavkov. Budem na tom pracovať spolu s mojimi kolegami, komisármi zodpovednými za ostatné oblasti. Som presvedčený, že to nie je e, len nevyhnutné, ale aj možné zjednodušiť pravidlá a pre, pre získavanie podpory e, Európskej únie pre tým, ktorí sú tieto, pre tých, ktorí sú tento, tieto fondy e, určené. Musíme implementovať špecifické projekty. Verím, že nám to pomôže nájsť primeranú rovnováhu medzi fiskálnou disciplínou, zodpovednosť, transparentnosťou a jednoduchosťou. Vím, že tieto riešenia by mali podporiť ďalší pokrok smerom e, k pozitívnemu vyhláseniu o nezávislosti, čo bude e, jeden z mojich základných cieľov. Hľadanie tohto cieľa znamená plnú spoluprácu s dvorom auditorov a s vašim výborom pre rozpočtovú kontrolu. E, myslím, že váš prínos bude veľmi cenný a a budem brať do úvahy všetky vaše odporúčanie, ktoré budú vyslovené počas procesu absolutória. Vážení členovia, moja práca vo funkcii ministra financií a ako komisára zodpovedného za rozpočet ehm, mi eh, poskytla náhľad do ekonomických a finančných otázok a um, teda mám taký širší náhľad nielen uh, um, nielen na poli rozpočtu, ale aj na um, pole sociálnej bezpečnosti a ekonomického rozvoja. Preto verím, že uh, fiskálna politika a dane sú, sú nástrojom, ktorý nám má umožniť prevádzať rozličné procesy. Európa je na kryžovatke. Ehm, vlastne sme vyšli z obdobia voľného pádu a táto situácia je ešte stále krehká. Musíme zintenzifikovať našu snahu a a zabezpečiť e, stabilné verejné financie, musíme Nesmieme zabúdať, že väčšina daní e, je platená našimi občanmi a všetky daňové rozhodnutia majú vplyv na každú rodinu akýmkoľvek spôsobom a preto každý daňový nástroj musí byť predmetom analýzy. Najskôr musíme v rozhodnutiach vyjadriť myšlienku a potom po druhé splňať verejný cieľ a čo najdôležitejšie prispieť k jeho realizácii. Ako by som chcel e, tieto ciele dosahovať v oblasti zdaňovania a cieľ? V prvom rade, a to najviac, by som sa zameral na vnútorný trh, ktorý je určite významným úspechom európskej integrácie. Musíme byť však seba kritickí. Nie všetky jeho výhody sú plne využívané. Musíme zistiť, ktoré daňové prekážky sťažujú život občanov a podnikov. Nezmyselné daňové bariéry treba okamžite odstrániť. Všetky otázky dvojitého zdaňovania treba riešiť rýchlo a v prospech daňových poplatníkov. Treba sa znova pozrieť na spoločnú konsolidovanú základ dane pre právnické osoby. Harmonizácia a zjednodušenie pravidel pre výpočet daňového základu znamená širšie možnosti pre naše firmy v prospech vnútorného trhu. Tak sa znižia náklady, náklady a podporí sa mobilita podnikov a ich konkurencieschopnosť vo, vo svete. Potom je tu potrebná intenzívna práca v dobrej správe veci verejných v oblasti EÚ a mimo nej, zníženie administratívnej záťaže, zjednodušovanie daňového základu. Znamená to veľa práce, ktorú treba ešte urobiť. Jedna z najvýznamnejších otázok v súčasnej doby je energia energetika. Budem iniciovať a podporovať daňové inovácie, ktoré podporia efektívnosť tohto sektoru a prispoj, prispejú k rozhodnutiam, ktoré sa týkajú ekologickej ochrany. Naše sústredenie sa na ekologické otázky musí byť zapracované do našej daňovej filozofie. Som rozhodnutý modernizovať dane. Európa 21. storočia um, potrebuje mať 20, e, systém daní a cieľ 21. storočia. Teraz tu hovorím o elektronickom sle, e, ktorý je založený na modernom sadzovníku a efektívne využíva potenciál informačných technológií. Takisto um, umožňuje, podporuje podnikanie a umožňuje úsporu času a peňazí. Takýto systém Takisto zvyšuje kvalitu a chráni hranice, trhy a práva duševného vlastníctva. A pri prezentácii svojich priorít e, opakovane hovorím o ekonomických, rozpočtových a daňových otázkach, politikách. Um, Hospodárstvo však musí byť implementované a implementovať ambiciózne európske myšlienky. Zároveň treba urýchliť zmeny, na ktoré ľudia čakajú vo svojom každodennom živote a posilňovať sociálny model, ktorý nikoho nevytláča na okraj. Treba sústrediť naše úsilie a úsilie všetkých inštitúcií a Chcem preto podporiť a počerknúť spoluprácu v každej etape svojej práce v budúcnosti. Naozaj pevne verím v dôveru v základný prvok, ktorý tvorí plodná spolupráca. A som teda pripravený otvorím vás informovať o každých, každom probléme, o, nielen o úspechoch a tom, čo sme dosiahli. Dúfam, že ďalšia etapa tohto vypočutia bude dobrým základom takéhoto dialogu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán komisár. Alebo dezignovaný pán komisár. E, teraz odozdávam slovo na jednu minútu pani Kressler. E, ďakujem, pán predseda, keďže e, je tu umrtie e, generálneho riaditeľa. Pred nami stojí otázka budúcnosti OLAFu. Je tu situácia, kedy už 14 mesiacov je blokovaná zo strany komisie a to reforma OLAFu. Obávame sa, že komisia takto otvára nové pracovisko e, Európskeho prokurátora a tým bude ďalej trpieť boj proti korupcii. Generálny riaditeľ OLAFu e, má e, veľké, veľkú zodpovednosť. Je menovaný viacerými inštitúciami, interinštitucionálne. Upozorňujem, že osobitná zodpovednosť si vyžaduje, aby bol takto menovaný. No a potom vy ako človek, ktorý um, je zodpovedné aj za korupciu, uh, postaráte sa o vypísanie konkurzu na miesto nového predsedu? Ďakujem. Dve, dve minúty na odpoveď. A ďakujem, pán predseda. Chcel by som začať druhou otázkou. Myslím si, že našou spoločnou úlohou bude zabezpečiť kontinuitu činnosti OLAFu. Myslím si, že e, príslušný komisár urobí všetko, čo je potrebné a komisia sa obráti na právne, právnu službu, aby zabezpečila príslušné právne riešenie tejto otázky. Vieme, že pani Kalas je naďalej zodpovedná za činnosti OLAFu a spoločne budeme úzko spolupracovať na tejto otázke. Ja som pripravený s vami hovoriť o všetkých možných spôsoboch, ako napredovať týmto smerom. Myslím, že našou hlavnou úlohou je čo najskôr zabezpečiť vyhlásenie novej súťaže na miesto generálneho riaditeľa a v tejto otázke očakávam vašu plnú podporu a spoluprácu, aby sme našli vhodný spôsob popisu e, pracovných úloh nového generálneho riaditeľa OLAFu. Pokiaľ ide o legislatívu týkajúcu sa OLAFu, myslím, že je naozaj nepriateľné, že komisia nereagovala na návrhy rady ani na návrhy parlamentu ohľadom legislatívy. Tieto požiadavky boli predložené v roku 2006 zo strany Rady a váš návrh prišiel v decembri e, v 2008. Viete o záväzku predsedu Baroza ktorý vyjadril vo, svojich, eh, vo svojom politickom vyhlásení ohľadom OLAFu. Tento návrh podporila absolútna väčšina poslancov. Myslím si, že treba nájsť vhodné spôsoby, ako eh, dospieť k riešeniu. Ďakujem. Pani Gressler, externalizácia OLAFu mesiac v vyhlásení e, predsedu Barosu je vyjadrená. To nemožno e, považovať za súhlas k externalizácii. Vo svojom list, dostali ste e, v liste tieto informácie a parlament sa k tomu vyjadril. Ako chcete tento konflikt vyriešiť? Chcete Olaf naďalej ponechať? Nedostala som odpoveď na tretiu otázku, či necháte OLAF naďalej v existencii alebo nie. Pán komisár, minútu na odpoveď. Ďakujem. O tom sme podrobne hovorili s predsedom Barosom. Môžem vás len ubezpečiť, že predseda má v úmysle implementovať svoje politické vyhlásenie, ktoré podporila absolútna väčšina parlamentu. A podľa jeho názoru politické vyhlásenie, usmernenia nie sú len dokumentom, ale sú to naozaj usmernenia, ktoré chce naplňať vo svojej budúcej práci. Samozrejme, že treba nájsť spôsob, ako toto vyriešiť. A ja som plne otvorený rozhovorom s vami aby sme zabezpečili, že OLAF bude nezávislý, nezávislý a efektívny. Ďakujem. Um, pán Gaja, dve minúty, prosím. Ďakujem, pán predseda. Podľa názoru tohto výboru OLAF musí byť tou najefektívnejšou pracovnou jednotkou, keďže eh, boj s podvodmi je zásadným predmetom našej politiky a sme o tom presvedčení, že boj proti podvodom je oblasťou, kde EÚ nesmie poľaviť. Je to tá vec, na ktorú verejnosť dáva naozaj veľký pozor. Práve ste povedali, že uh, smerníc, usmernenia predsedu komisie boli podporené touto snemovňou. A bolo to naozaj s veľkou väčšinou, pričom sa moja frakcia zdržala hlasovania. Nemožno však od toho odvodzovať, že takáto oblasť je naozaj podporená absolútnou väčšinou tohto, tejto snemovne inak by sme mohli skončiť svoju prácu. Neviem, či sa chcete zasadiť za to, aby sa Olaf naďalej, eh, aby Olaf naďalej zostal súčasťou komisie. Ďakujem, pán komisár, dve minúty na odpoveď. Ďakujem za otázku. Chcel by som len zopakovať svoju prvú odpoveď. Myslím, že je veľmi dôležité, aby OLAF mal zabezpečenú nedávnosť, efektívnosť a účinnosť svojej práce. Doteraz OLAF vykonával vynikajúcu prácu v boji proti podvodom a korupcii v Európskej únii. A tu chcem e, naozaj vzdať hod pánovi Brnovi, prvému generálnemu riaditeľovi OLAFu Nazdávam sa, že by sme mali pokračovať e, v tomto duchu. E, je potrebné spolupracovať vzájomne, aby sme našli najlepší spôsob, ako sa pohnúť dopredu s riešením OLAFu. Viete, že napokon ide o nezávislosť externalizáciu OLAFu. Aj vzhľadom na dlhodobú otázku, ehm, verejného prokurátora Európskej únie. Musíme sa dohodnúť e, spoločne, ako tieto dve veci spojiť, ako nájsť to najlepšie fungovanie tohto, týchto inštitúcií. Um, úrad Európskeho prokurátora, jeho zriadenie je dlhodobá úloha. Uh, hovorila som s, o tom s komisárkou Redingovou a uh, sme pripravení spolupracovať na tejto konkrétnej otázke. Ďakujem pekne. Pak Gajer, nech sa páči, minúta. Myslím, že otázka nezávislej práce OLAFu vôbec nie je vecou diskusie ani v tomto výbore. Otázkou je, ako môže efektívne pracovať, keď nie je súčasťou komisie, ale samostatnou agentúrou alebo nejakou samostatnou inou jednotkou, ktorá je mimo tohto systému. Ako viete, pod, ako som pod, pochopil, podporujete na, m, mm, názor predsedu Barosa v tejto otázke. Ako chcete um, zabezpečiť spoluprácu OLAFu a nezávislosť OLAFu od ďalších inštitúcií? E, ďakujem. Pán komisár, máte minútu na odpoveď. Myslím si, že hlavnou otázkou je efektívnosť a účinnosť práce OLAFu. Myslím, že naši občania tým nie je až tak významné, v akom inštitucionálnom rámci alebo akom mieste sa OLAF nachádza. Ide skôr o jeho činnosti v boji proti podvodom a korupcii a pri riešení iných dôležitých otázok. Myslím, že by sme tu mali vyhodnotiť všetky pre a proti všetko to, čo je potrebné na zabezpečenie toho, aby sme dosiahli to, čo naši občania očakávajú od OLAFu. A tu vás chcem ubezpečiť, že budem plne otvorený a budem diskutovať o všetkých detailoch budúceho vývoja OLAFu s vami. Ďakujem. A pán eh, Chacimakakis na minútu, nech sa páči. Pán komisár, my občanov Európy zastupujeme a preto aj za ďalšiu frakciu môžem povedať, že máme problém s tou externalizáciou OLAFu. Konštatujem, že na to jednoznačne neodpovedáte. Eh, chcete s nami o tom len diskutovať. Vidíte, že sme proti externalizácii. Ešte ďalšia téma. Mimovládna organizácia to je tiež e, oblasť obla- týchto organizácií, kde sa môže diať veľa podvodov. A tu sa komisia na naše podnety stále bránila definovať e, a dať pevný prehľad toho, ktoré mimovládne organizácie komisia podporuje. Na dôvažok e, v oblasti napríklad životného prostredia či spotrebiteľských práv tieto organizácie mali veľký vplyv nevieme, či sú demokraticky zostavené a tu je podľa mňa nedostatočná transparentnosť, ochrana komisie, e, aby vyjasnila daňovým poplatníkom, ako to vyzerá. Ste ochotní pripraviť e, v tejto oblasti väčšiu, väčšiu prehľadnosť, väčšiu transparentnosť? Ďakujeme. Teraz pán komisár na dve minúty. Yes, I think that uh, the issue of... Ano, myslím si, že otázka mimovládnych organizácií je veľmi dôležitá a veľmi vážna. A plne s vami súhlasím. Problémom uh, je však tá otázka definovania. Spolu by sme mohli určite nájsť spoločný popis mimovládnych organizácií. To by výrazne pomohlo uh, zaoberaním, e, teda riešeniu tejto problematiky. Súhlasím s vami. Problémom tu však je to, že ak sa pozrieme na národné e, legislatívy definujúce mimovládne organizácie, je tu množstvo verzií, veľká pestrosť a, je veľmi ťažké nájsť tu spoločného menovateľa na definovanie e, mimovládnej organizácie. Myslím si však, že by bolo veľmi užitočné eh, to urobiť a že by sme mohli byť schopní to urobiť. Veľa sme urobili aj v, eh, v eh, smerom k transparentnosti, keď sme na internet dali všetkých poberateľov vrátane mimovládok. Každý má možnosť pozrieť sa na internete na transfery špecifickým konkrétnym poberateľom. Mohli by sme ísť ešte ďalej a myslím si, že by mohli existovať internetové stránky, kde by sa dalo nahliadnúť e, na, na to, ako možno, možno e, z, poskytovať užívateľom pre, prehľady o týchto e, poberateľoch, pretože v členských krajinách e, nie sú tie situácie najlepšie, dali by sa nájsť lepšie spôsoby, lepšie vyhľadávače a lepšie možnosti pre občanov a poslancov parlamentov, pre nás všetkých, aby sme mali možnosť nahliadnúť e, na to, ako to vyzerá s poberateľmi rýchlým spôsobom a kedykoľvek to potrebujete. Doplňujúca otázka, pán Chacimakakis. Chcem vám povedať, pán komisár, nie sú to len členské krajiny tentokrát, ktoré si nesplnili úlohu. Aj komisia na, na opakované podnety nedokázala e, do, dostať čo i len na jednu web stránku nejaký zoznam. Teší ma, že chcete s nami o tom diskutovať a chcem sa spýtať, či je možné takýto jednotný zoznam alebo web stránku vytvoriť, keď predsa e, sa prerozdeľujú na novo kompetencie komisie. Pán Barroso urobil nové rozdelenie. Myslíte si, že terajšie prerozdelenie kompetencií vedie k tomu, e, napríklad pán Kalas má väčšie portfólio, že sa premiešajú tieto, tieto kompetencie a že sa budú môcť za tým, za tým kolégiom jednotliví komisári e, lepšie skovať? Čo si o to myslíte? Na odpoveď máte jednu minútu, pán komisár. Mohol by som vám len povedať, že ja to vnímam tak, že všetky informácie o poberateľoch európskych e, prostriedkov musia byť e, otvorené, transparentné a disponibilné občanom i členom parlamentu, pretože sú to peniaze e, daňových poplatníkov, našich občanov a oni majú právo vedieť, ako a kto míňa ich prostriedky. Takže ak tento systém má nejaké nedostatky, som pripravený pracovať na tom a nájsť riešenia, ako to uh, dopracovať. Ďakujem. E, slovo má pán Staes na minútu. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, sedím tu za vami. Pán komisár, ja som stálym spravodajcom tohoto výboru pre e, vlastné prostriedky a tu som sa zaoberal osobitne e, daňovými podvodmi v oblasti DPH. Tu sú obrovské sumy podvodov až e, v oblasti 60 až 100 miliard eur. V tomto legislatívnom období sme vypracovali dve odporúčania, či už ide o pašovanie cigariet, e, DPH, podvody, sú tu iniciatívne správy a ak E, by ste napríklad z týchto e, správ e, zobrali niektoré odporúčania a ak by ste si mali vybrať opatrenie, ktoré by z nich zišlo, ktoré by to bolo? Vaše správy som s veľkým záujmom študoval, takisto oveľa viac ďalších správ, ktoré vypracovali poslanci tohoto parlamentu a Veľmi ma to zaujalo a dalo mi to možnosť rozmýšľať nad tým, aké opatrenia možno prijať v tejto konkrétnej oblasti. Plne s vami súhlasím v tom, že situácia e, na poli podvodov z DPH e, si vyžaduje naozaj dodatočné opatrenia. Musím povedať, že Komisia už navrhla pomerne dosť opatrení e, rade. V prvom rade sa snažíme urýchliť výmenu informácií medzi jednotlivými členskými krajinami. Chceme tiež riešiť otázky DPH e, na dovážaný tovar. To bola e, jedna z tých legislatívnych eh, medzier, ktorú sme sa snažili zaplátať. A rada tu eh, prijala zodpovedajúce rozhodnutia. Takisto eh, je tu ďalšia veľmi zložitá otázka v súčasnosti karuselových podvodov. Takisto o, tu navrhla komisia administratívny systém e, k tejto problematike, tzv. systém e, Eurofisk. A ak by som si mal vybrať, e, ako ste mi navrhovali, jeden z návrhov, tak práve vytvorenie systému Eurofisku a efektívneho systému výmeny informácií k podvodom, k prípadom podvodov by pre mňa predstavovali tú najdôležitejšiu oblasť. Pán Stajs, doplňujúca otázka. Ďakujem, vážený pán komisár. Musím povedať, že často ide o e, veľmi kreatívne zločinecké siete. V posledných týždňoch napríklad dvaja britskí občania u, u nás v našej krajine boli zatknutí, pretože boli, e, zúčastňovali si sa e, karuselu DPH a v oblasti emisných e, povolení, takže treba naozaj prijať opatrenia, ktoré v najrôznejších oblastiach umožnia konať. Keď už aj v oblasti emisí sa vymýšľajú takéto karusely DPH, tak je to naozaj zlý signál. Ďalej je tu potom osobitná správa Eh, účtovného dvoru a k tomu chcem povedať, že túto neberú dostatočne vážne. Treba ju rešpektovať oveľa lepšie. Môžete k tomu čo si povedať? Eh, yes, I, I... Eh, áno, čítal som správu účtovného dvora. Je to veľmi dôležité, aby sme ich správu zohľadnili a môj názor je taký, že odporúčania e, pre komisiu, teda zo strany e, účtovného dvoru, ktoré musia byť rešpektované a implementované. Bude to mojou e, dôležitou prioritou v budúcej práci. Pokiaľ ide o podvody DPH, z DPH myslím si, alebo zamýšľam e, zapojenie OLAFu v tejto oblasti, hoci vieme, že práve v oblasti zdaňovania e, väčšina právomoci zostáva v kompetenciách e, členských krajín a musíme byť opatrní pri analýze možností a e, tiež vziať do úvahy zdroje, ktoré má OLAF k dispozícii. Ďakujeme. Na minútu teraz uh, pán Epping. Ja by som sa, pán predseda, chcel spýtať na to, ako budete riešiť osobitnú správu eh, účtovného dvoru v oblasti regionálnej politiky a rozvojovej spolupráce, kde je množstvo problémov, často e, sú tu nedostatočné e, údaje alebo zlé použité finančné prostriedky alebo sa nedosiahnu ciele tej správe je konkrétny príklad, ktorý sa zaobára problematikou už naškrtnutou pánom v Chacimarkakisom. Ide o miliardu eur, ktoré sme e, e, investovali v oblasti rozvojovej politiky pre mimovládky a nie dobre sa všetky tieto prostriedky použili. Množstvo e, projektov jednoducho nie je životaschopných a, a, a udržateľných. 60 tisíc projektov prebieha, mnohé z nich v oblasti štrukturálnych fondov. V roku 2008 tá úroveň chýb je ešte stále na úrovni 11 a podľa mňa toto je skutočne nepriateľné. Musíme robiť kroky a riešiť e, výdavky v oblasti štrukturálnych fondov, ale na druhej strane musíme urobiť jasné, jasný predel medzi chybami a podvodmi. väčšina chýb je spojená s nedostatkom dokumentácie, e, s porušovaním e, kritérií zvoliteľnosti a ďalšími drobnosťami. Samozrejme, že podvod e, je tiež otázkou a máme príklady prerušenia e, e, vynakladania prostriedkov. Boli tu príklady, ktoré sa týkali Bulharska a Rumunska v minulosti. Komisia, komisia veľmi opatrne analizuje systém kontroly a monitoringu v členských krajinách a, e, a ako tieto systémy sú pripravené robiť konkrétne kroky, kde je to potrebné. Ďakujem. Minúta, pán eh, Seneger. Dúfal ehm, som, že pán eh, komisár odpovie len dvakrát áno, áno, a to neurobil. Rád by som bol vedel, či vy osobne sa zasadíte za to, aby žiadne prostriedky EÚ e boli vyplacané krajinám, ktoré opakovane tieto prostriedky nepoužívajú v súlade s pravidlami EÚ. To bola moja prvá otázka. A druhá otázka bola, a dúfam, že túto budete môcť jasne odpovedať áno ste vy, pán komisár, alebo súhlasíte s tým, aby e, ste raz ročne predstúpili pred e, Kokobu a e, vysvetlili napríklad záujmy, konflikty záujmov v komisii. Napríklad v, v poslednej komisii Barosa boli obrovské konflikty záujmov. Niektorí z komisárov, ktorí ktorý bol vo veľkej e, spoločnosti alebo ktorý bol lobbyistom Microsoftu, osobný poradca, e, ktorý bol súčasne osobný poradca komisára. To predsa nie je prípustné. Budete ochotní, pán komisár, dostaviť sa raz ročne pred náš výbor, aby ste zabranili takýmto konfliktom? Uh, member. Uh, Vážení poslanci, vážený pán poslanec, myslím, že komisia robí všetko potrebné, keď sa vyskytne dôkaz o podvodoch alebo chybách. Je tu systém finančných oprav a náprav. V roku 2008 úroveň finančných oprav a, oprav a náprav e, predstavovala 3 miliardy eur a prerušenie Mm, vyplácania prostriedkov sa využilo ako nástroj 10 krát v roku 2008 v porovnaní s jedným razom v roku 2007. Čiže táto práca e, e, je urobená, e, realizuje sa a súhlasím s vami, že musíme robiť ešte viac v tejto oblasti preto, aby sme ďalej situáciu vylepšili v členských krajinách ku konfliktu záujmov, áno, som pripravený prísť do parlamentu a diskutovať akúkoľvek otázku spojenú s konfliktom záujmov. Ďakujem. Pani Andreas, minúta. Ďakujem, pán predseda. Pán Semeta, vo vašich odpovediach na otázky eh, parlamentu ste hovorili veľmi pozitívne o inštitúcie verejného eh, prokurátora Európskej únie. Môžete potvrdiť, že budete trvať na vytvorení takéto kancelárie napriek vetu britskej vlády? A druhá otázka, mohli by ste ustanoviť dátum pre implementáciu nového etického kódexu pre komisárov? A tretia otázka, Mohli by ste, alebo viete, že súčasný e, generálny riaditeľ medzinárodného auditu bol e, e, bývalý e, účtovník v rámci komisie. Nevidíte tu nejaký konflikt záujmov e, v jeho práci minimálne na prvé dva roky? A ďalšia otázka je tu veľká diskusia e, vždy, keď auditori zverejnia správu o tom, že sú tu chyby alebo že je tu nejaký podvod. Ako vy definujete podvod? Ďakujem. Grazie, due minuti per la risposta. Ďakujem, dve minúty na odpoveď. K téme Európskeho verejného prokurátora. Táto téma je ťažká a vyžaduje si zo strany Európskej únie dlhé diskusie. Myslím, že od roku 2000 do roku 2001 takéto diskusie prebiehali, ale od kedy tu máme Lisabonskú zmluvu, tá umožňuje Európskej únie vytvoriť e, takúto kanceláriu, takýto úrad. Mali by sme v tomto smere teda pokročiť. A ako som povedal na začiatku, o tejto téme diskutujeme s budúcou komisárkou Redingovou a budeme spolupracovať e, môj názor je taký, že e, úrad e, Európskeho verejného prokurátora zvýši efektívnosť fungovania Európskej únie. K etickému kódexu komisárov taktiež veľmi dôležitý nástroj, aby sme napredovali a predseda Barroso to E, vo svojich politických usmerneniach spomína. Komisia je pripravená pracovať, e, respektíve spolupracovať s vami a s radou na medziinstitucionálnej úrovni a podľa mňa je, je dôležité zvýšiť profil takéhoto etického kódexu. Toto bude úloha novej, novej komisie spolupracovať medziinštitucionálne spolu s parlamentom a radou a diskutovať o možnostiach e, vytvoriť e, takýto model pre všetky európske inštitúcie. Podľa mňa toto je dôležité. Myslím, že som nezachytil celkom presne poslednú otázku ohľadom generálneho riaditeľa. Máte ešte minútu, pani Andras, aby ste pripomenuli otázku. Ďakujem, pán predseda. Hovoril som, hovorila som, že generálny riaditeľ pre medzinárodný audit je bývalý e, vedúci účtovník e, komisie. Nevidíte tu nejaký konflikt záujmov e, v tom, že táto osoba bude revidovať svoju bývalú prácu minimálne prvé dva roky? Nech sa páči, pán komisár. Brian Greyer je, je veľmi rozumným človekom a diskutovali sme o jeho pôsobení v rámci e, interného auditu. Má veľa m, nápadov, ako zlepšiť činnosť vnútorného auditu. A konflikt, možný konflikt záujmov E, to je jasne definované v mm, pravidlách pre e, zamestnancov. Nevidím tu e, žiadnu prípadnú možnosť takéhoto konfliktu záujmov. Ďakujem. Pán Ehrenhauser, minúta. Presente. C'è qualcun altro del, dei non iscritti che vuole... Niekto ďalší z nezaradených, kto by chcel hovoriť na miesto pána Erenhausera? V poriadku, takže poďme ďalej. Pán Ody, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka sa bude týkať e, vyhlásenia o dôveryhodnosti, kde e, minulý mandát uh, Eh, Barroso slúbil pozitívny dás eh, eh, z účtovného dvora a našťastie, pán komisár, vo vašich odpovediach, teda v písomných odpovediach toto figuruje. Ako si predstavujete tú sieť alebo ten reťazec auditu, hlavne v oddeledom riadení, uh, v členských krajinách. Nemyslíte si, že by sme mali mať globálne úvahy, ktoré by zahrňali jednak národné účtovné dvory, zmluva toto umožňuje, ale tiež národné parlamenty, aby sme mohli mať aby sme mohli spoločne, spoločne pracovať, pretože úloha parlamentu je kontrolovať exekutívu a my máme kontrolovať komisiu. Nemyslíte si, že by sme mali e, e, v záujme e, kvality auditu máte nejaké spoločné úvahy o kvalite reťazca auditu? Ďakujem. Dve minúty na odpoveď. Áno, myslím si, že ďalšia práca smerom k pozitívnemu DAS a ešte k intenzívnejšej práce, práci na pozitívnom DAS, toto je mm, maximálne dôležité. Uh, mohli by sme to dosiahnuť spoločnou prácou a tým, že by sme vyriešili e, témy spojené s tými nedostatkami v systéme. Viete, že hlavné problémy vo výdavkoch sú spojené e, s vynakladaním e, európskych fondov na národnej úrovni. No a Máme tu nový systém e, e, výročných e, správ na dva roky a kvalita týchto dokumentov ešte nie je uspokojivá. Teraz pracujeme s e, návrhmi finančných nariadeniami, respektíve so zmenami a doplneniami týchto nariadení, teda máme dobrú šancu na posilnenie úlohy auditu vo finančných nariadeniach. Podľa mňa uistenie o dôveryhodnosti by malo byť súčasťou požiadavok pre členské krajiny a zaangažovanie najvyšších inštitúcií auditu bude užitočné. Musíme chápať aj otázky subsidiarity, ale teda pracujeme týmto smerom. Ďakujem. Francúzština. Žiadnu ďalšiu otázku, doplňujúcu otázku, pán predseda. Minúto la parola l'onorevole Stavrakakis. Minúta pre pána Stavrakakisa. Ďakujem, tu som. Ďakujem, pán predseda. Vázený eh, nominovaný komisár, vo svojej písomnej odpovedi ste uh, zdôraznili ako jednu z vašich vysokých priorít pracovať na to, aby ste zabezpečili vysokú úroveň eh, výdavk- vynakladania um, rozpočtu a vysokú zodpovednosť v prípade zlého riadenia. A s tým plne súhlasím a podporujem to. Majúc na pamäti toto vyhlásené, ako zlepšiť kontrolné systémy finančných zdrojov EÚ, tak aby tí, ktorí príjmajú koheznú politiku, napríklad malí príjmatelia, malé mimovládky a sociálni partnery, budú mať zlepšený prístup k týmto prostriedkom a aby sa zabezpečila aj nižšia chybovosť. Ďakujem. Dve minúty na odpoveď. Myslím, že ste sa dotkli veľmi dôležitej otázky. Viete, že eh, v priebehu niekoľkých predchádzajúcich rokov eh, v finálnej etape overovania riadiacich a kontrolných systémov v členských štátoch eh, som pôsobil a komisia je toho názoru, že nové systémy umožnia zabezpečiť oveľa lepšie kontroly systémov v rámci členských štátov. Vaša otázka, ak som ju dobre pochopil, sa týka skôr zjednodušenia pravidiel. Myslím, že môžem plne súhlasiť so závermi Európskeho účtovného dvora a je aj môjim názorom, že je tu významný priestor na zjednodušenie pravidiel, ktoré súvisia s vynakladaním prostriedkov, pretože čím sú tieto pravidlá zložitejšie, tým je viacero možností robiť chyby v rámci systému. V súčasnosti máme výbornú možnosť na to, pretože sa reviduje finančné nariadenie. Začali sme verejné konzultácie k tomuto nariadeniu už v oktobri minulého roka. Dostali sme veľa dobrých návrhov, ako toto finančné nariadenie vylepšiť. Máme vlastné predstavy o tom, ako toto finančné nariadenie vylepšiť a takisto je dobrých nápadov veľa aj tu v parlamente, ako toto nariadenie vylepšiť. A napokon predložíme návrh, e, ktorý významne zjednoduší toto nariadenie a umožní nám e, vynakladať prostriedky jednoduchšie, aby boli ľahšie dostupné pre príjimateľov a na druhej strane umožní e, dobré finančné riadenie. Ďakujem. Minútu. Rečník, ďakujem, nemám ďalšiu podmienku. A nech sa páči minútu pre pani Makovej. v popise vášho portfólia predseda Marozov hovorí o posilnení boju proti um, korupcii a úniku daní. Vieme, že daňové raje používajú aj európsky podnikatelia, aby tieto peniaze ulievali zo zdaňovacieho systému Európy. Otázka, aké konkrétne opatrenia máte naplánované, aby ste zabránili úniku daní a aby ste zastavili nelegálne činnosti e, využívania e, zahraničných daňových rajov. Je to vašou prioritou? Aký máte kalendár pre takéto opatrenia? A v tejto súvislosti sa chcem spýtať, či sa zavezujete, že znova zavediete proces pre um, prenasledovania tých, ktorí e, pokrat. chcete, chcete podporiť znova zavedenie um, procesov, ktoré boli uh, zastavené v roku 2001, respektíve v roku 2004 uh, pre prenasledovanie tých, ktorí porušujú finančné pravidla Európskej únie. Ďakujem. Áno, myslím si, že otázka daňových rajov je eh, naozaj eh, nevysmierne významnou v súčasnej situácii, kedy členské štáty stoja pred významnými ťažkosťami. Viete, v dôsledku krízy sa eh, zadlženosť členských štátov zvyšuje. A my sa musíme maximálne snažiť zabezpečiť dobrú správu týchto vecí ohľadom daňového systému. A v tejto otázke už bolo urobeného veľa. Viete, že komisia vyrokováva e, zmluvu s Lichtensteinskom, aby dospela k dohode s touto krajinou. V prípade úspechu to bude vzorová dohoda pre e, ďalšie členské, člen, európske štáty, ako napríklad Andoru a Švajčiarsko. Prebieha diskusia o smernici o úsporách. Tá je tiež nesmierne dôležitá. Dúfam, že dospejeme k riešeniu a budeme schopní presvedčiť ostatné dva členské štáty, ktoré nadalej blokujú túto smernicu spolučne s balíkmi ďalších smerníc a že, že takáto pomoc je v rámci a v, v rozsahu návrhu komisie. Mali by sme použiť všetky disponibilné nástroje, najmä nástroje rozvojové spolupráce a zapracovať sem otázku e, dobrej správy vecí verejných e, do všetkých rokovaní s našimi partnermi o rozvojovej spolupráci, aby sme tak zabezpečili, že dobrá správa vecí verejných sa stane hlavnou zásadou fungovania daňových systémov e, tak v EÚ, ako aj v ostatných krajinách je to tiež moja priorita a budem na tom skutočne intenzívne pracovať. Pokiaľ ide o ďalšiu smernicu, preštudujem si ju v najbližšej budúcnosti a prídem s návrhom, obnoveným návrhom, aby sa zvýšila efektívnosť za tým účelom som pripravený e, takúto zmenu iniciovať. Pani Makovej, minútu. Povedali ste, že podporujete revíziu súčasného e, kódexu správania sa. Zavezujete sa odstrániť nedostatky, ako sú nedostatok jasnej definície stretu záujmov, nedostatočne jasnú e, definíciu ohľadom darov a zapracovanie e, pohostinnosti ako e, pozvanie na dovolenku do tejto kategórie, nedostatok jasných kritérií pre hodnotenie kompatibility zamestnania po funkčnom období. Privítala by som odpoveď áno alebo nie. Zavezujete sa prijať prijať za revidovanú verziu e, kodexu správania do júna 2010. Nech sa páči, minútu. Ako som už uviedol, komisia uvíta novelizáciu e, kódexu správania sa a vyzýva všetky európske inštitúcie vrátane parlamentu na vytvorenie interinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá vypracuje vhodný návrh. E, ten zoznam otázok, ktoré ste uviedli, sú tými, ktoré treba riešiť Treba sa však pozrieť na kód správanie sa alebo etický kódex v tom najširšom zmysle slova. Predseda Barroso chce tento etický kódex stanoviť vzor, ako vzor pre všetky európske inštitúcie, aby zabezpečilo riadne dobré správanie všetkých inštitúcií Európskej únie. Ďakujem pekne. Minútu. Pán Šeldemo. Pani Šeldemo. Ďakujem. Ďakujem. My v tomto parlamente zastúpeme európskych občanov. A chceli by sme mať aj predstavu o, do všetkých oblastí európskych e, činností a ako sú s tým spojené požitky. Vy ako komisár, ako umožníte tento um, náhľad do týchto oblastí a aby ste um, vlastne zabezpečili takýto prístup k funkčným požitkom a uh, členov a pracovníkov inštitúcií. Podľa môjho názoru, vážení členovia parlamentu, majú uh, plné právo skúmať všetky vynaložené prostriedky zo strany, ktoré pochádzajú z európskeho rozpočtu. A predchádzajúci postup e, absolutória jednoducho zabezpečuje a ukazuje, že parlament si naozaj um, sa vážne zaoberá touto otázkou a Výsledkom sú naozaj veľmi dobré odporúčania ohľadom efektívnejšieho spravovania e, európskych financí. V roku 2007 som e, napočítal 203 odporúčaní, ktoré pochádzajú od parlamentu. A komisia implementovala e, z nich 195. Myslím si teda, že toto je správny spôsob, ako zabezpečiť efektívnosť vynakladania prostriedkov v EÚ. Mienim pokračovať v tejto efektívnej práci a to spoločne s vami. A um, budem preberať vaše odporúčania a budem ich implementovať. Ďakujem. Žiadna ďalšia doplňujúca otázka. Nech sa páči. Pani Delange, pán nominovaný komisár, to, že som tu, ukazuje, že som sa vás naozaj chcela spýtať toto týkajúce sa o deklarácii národného riadenia. Myslím, že toto je priorita Národného parla- Európskeho parlamentu. Pri viacich príležitostiach bola Európska komisia po našej strane Našli, dostali sme e, roč, ročné súhrny, preštudovali sme si ich a zistili sme, že ich pridaná hodnota je obmedzená. Pýtam sa, vy ako kandidát alebo ako komisár chcete zabezpečiť, že tieto ročné súhrny e, budú e, odrážať národné deklarácie a ako to chcete realizovať krátkodobo a ako národné parlamenty môžu informovať EP Um, v tejto otázke, keď sa budú uh, vyrokovávať uh, ďalšie dohody. Ďakujem. Dve minúty na odpoveď. Myslím si, že vyhlásenia o vierohodnosti vynaloženia eurofondov je skutočne dôležité a nie o tom pochybnosti. Viete, že sme sa zo strany komisie snažili zriadiť systém v roku 2005 eh, národných eh, vyhlásení o riadení, ale rada to odmietla a namiesto toho boli navrhnuté ročné súhrny. Tie boli tiež eh, akceptované pomerne ťažko radou. Teraz e, nejaký čas tieto ročné súhrny existujú. Už som uviedol, že kvalita a najmä vyhlásenie o vierohodnosti k tomu môžem povedať len toľko, že už 11 členských štátov e, to z nich 4 predkladajú takéto vyhlásenia dobrovoľne a 11 členských štátov už predložili za rok 2008, takže 11 členských štátov dokopy e, nám vyhlásilo, um, podalo vyhlásenia o vynakladaní prostriedkov. Pokiaľ ide o návrh finančného nariadenia, treba pokročiť dopredu. Potrebujeme lepšie popísať požiadavky na členské štáty. Minimálne by sme sa mali snažiť spomenúť dobrovoľné národné vyhlásenia o riadení finančných prostriedkov. Myslím si, že tu je najviac dôležité to, že tá prípravná práca, ktorá už bola vykonaná, na eh, ročných eh, prehľadoch alebo na národných eh, vyhláseniach o riadení. V tejto práci už došlo k významným zlepšeniam. Ďakujem. Minúta ešte. Nepotrebujem minútu. Moja otázka sa začala slovičkom ako. Ako? Aké konkrétne iniciatívy príjmete? Máte nejaký priestor na manevrovanie? Čo urobíte? Myslím, že som to povedal celkom na začiatku, že prebieha proces um, revízie finančného nariadenia a komisia predloží návrh v máji 2010. Pôjde o revidované finančné nariadenie. Myslím, že jedným z mojich prvých krokov bude prispieť e, e, k práci na finančnom nariadení vzhľadom k ročným súhrnom a, národným vyhláseniam. Teda novela e, tohto nariadenia bude predložená Rade a parlamentu a budeme o tom viesť diskusiu, ktorá dospeje k riešeniu, ktorá, ktoré bude výhodné a priateľné pre všetky inštitúcie. A ďakujem, pán Gerbrandy. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Pani Delange sa v podstate písa, pýtala na otázku, ktorá zaujímala mňa a môžem to ešte rozvinúť pretože 100% ma vaša odpoveď nepresvedčila. Ak som sa dobre započúval, tak výrazne podporujete transparentnosť a to je ten nástroj, ktorý nás môže priviesť k lepšiemu finančnému systému. Najväčší problém pri transparentnosti a použití prostriedkov nastáva v členských krajinách, takže len presviečať členské krajiny e, o väčšiu otvorenosť pri použití prostriedkov nestačí. My sa musíme snažiť presvedčiť členské krajiny, aby svoje každoročné vyhlásenia, sumáre predkladali a povedali európskym občanom, ako ich prostriedky používajú čo vlastne v tejto oblasti urobíte? Predložíte nový návrh, ktorý by prinútil členské krajiny, aby predložili národné vyhlásenie. Musíme byť predsa veľmi e, neústupčiví v tejto oblasti. Dve minútky, nech sa páči. Ešte v odpovedi na predošlú otázku poviem, že, že už som povedal, že by som bol za národné e, vyhlásenia o spravovaní, ale musím musíme byť realistickí v tom, že rozhodnutia o finančných úsmeniach sa príjmajú na základe Lisabonskej zmluvy v spolurozhodovaní e, s dvoma ramenami ro, ro, rozpočtového e, orgánu, teda e, rada a parlament spoločne a musíme sa snažiť spolupracovať e, s cieľom dosiahnuť e, vhodné riešenie predošlej odpovedi som už podčiarkol, zdôraznil, že dôležité je že tá prác, prípravná práca, ktorá sa odohrala na výročných e, zhrnutiach a národných vyhláseniach, e, je stanoviskom, ktoré zdieľa účtovný dvor, pretože ak nebudeme mať dostatočnú kvalitu tej prípravnej práce, oba dokumenty by boli len zdrapom papiera. Musíme tu zabezpečiť, aby tá prípravná práca a realizované audity zo strany národných e, inštitúcií boli efektívne v súlade s medzinárodnými štandardami s cieľom plne zabezpečiť, že tieto stanoviská tieto vyhlásenia o vierohodnosti vychádzajú zo zistení na, podľa me, me, medzinárodných štandardov. To treba naozaj dosiahnuť. Pán Gerbrandy, ešte na minútu, nech sa páči. Ďakujem za odpoveď. Rovnako ako ja určite viete, že na pôde rady existuje pravidlo nezasahovania, ak ide o použitie prostriedkov členskými krajinami. Je tu ten záujem nezasahovať e, navzájom do, do svojich oblastí. Ak by sme teda vrátili e, e, tú loptičku do kurtu rady, rady, nedostaneme sa nikam. A moja otázka, preto budete za to bojovať, budete sa snažiť bojovať za viac transparentnosti pre európsku verejnosť, v rámci členských krajín, aby e, sa dohliadalo na spôsob, akým používajú e, e, prostriedky. Toto je predsa boj, tu nestačí len povedať, že musíme spolupracovať. Ja chcem od vás prí, prísľub, že budete za to naozaj bojovať. Ďakujeme, minútka. Môžem vám len odpovedať, že ako človek, som vždy orientovaný na výsledky a pre mňa je najdôležitejšie prinášať výsledky, výsledky, ktoré sú našimi cieľmi. A tu je veľmi dôležité spolupracovať s členskými krajinami, snažiť sa nájsť riešenie, ktoré nám umožní zlepšiť e, efektivitu použitia E, európskych finančných prostriedkov, daňových prostriedkov a tu s vami plne súhlasím, že e, miera omylov, počet chýb je tu privysoký a na druhej strane si myslím, že nové systémy, ktoré e, v novom programovom období boli nastolené, treba totiž mať na pamäti, že audity dvora auditorov eh, boli podľa nového finančného rámca. Mali sme tu také mini testovacie cvičenie, ktoré nám ukázalo o zvyšovaní týchto znižovaní pardon, úrovne chýb a to nám ukazuje, že ideme správnym smerom. Pán kolega Almajer, eh, minúta. Pán predseda, pán komisár, už v diskusii sa ukazuje, že máte veľmi zložité e, portfólio a v tejto súvislosti sme už hovorili o rade, ale ja by som e, našu pozornosť upriamila teraz skôr na kolegium komisie. Vy máte skôr horizontálne úlohy, eh, pokiaľ ide o vaše portfólio a preto musíte ďalšie e, rezorty a ďalších komisárov e, kontaktovať, ak chcete mať úplnú transparentnosť e, vo vzťahu k parlamentu aké konkrétne opatrenia chcete prijať, a opakujem konkrétne, aby v jednotlivých problémových rezortoch boli dosiahnuté výsledky, ako chcete detailne zistiť, ako vyzerajú tieto rezorty, ako chcete mať o nich prehľad, aby tie problémy, ktoré parlament identifikoval a tak problémy, ktoré boli tiež identifikované v rámci uh, procesu absolutória, aby, ako chcete tieto konkrétne uviezť do života, aby sa tieto riešili. Ďakujem. Uh, minúta, pán komisár. Súhlasím s vami, že je veľmi dôležité Eh, vytvoriť všeobecný proces, ktorý by zabezpečil, že zistenia rôznych auditov sa aj implementujú, aj zistenia, že sa uplatňujú. Ja si myslím, že za posledné roky komisia výrazne pokročila v tejto oblasti a bude mať celkom jasné nástroje na to, ako sa zaoberať spomenutými problémami. Asi si uvedomujete, že sme mali výbor pre pokrok v oblasti auditu. Budem mu v budúcnosti predsedať. A myslím si, že tento výbor pre pokrok v oblasti auditu uviedol veľa, veľa dobrej práce s cieľom e, dosiahnuť zlepšenie o vlasti aktivít komisie. Myslím si, že musíme naďalej e, zlepšovať jeho činnosť a zamerať jeho činnosť na aktivity, ktoré sa spájajú s vyššími rizikami. Ja myslím si, že by sme mali e, posilniť systém e, manažovania rizík a Mali by sme zvýšiť našu pozornosť smerom k práci tohoto výboru e, na otázkach spájajúcich sa s vysokými rizikami v e, kolegiu komisie. Toto, toto, tento postoj sa budem snažiť e, implementovať aj do svojej práce a takisto mám k dispozícii službu pre všeobecný audit, takisto e, zlepšenie fungovania všeobecného auditu v kľúčových oblastiach. Toto je tiež e, výrazná, e, má výrazný význam. Honorevole Mayer per un minuto. Se... Pán poslanec Mayer na minútu. Mhm. Afak, wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit ako si predstavujete spoluprácu s OLAFom v konkrétnej forme, aby ste nie, nie že by, keďže priamo budú e, patriť k vám, aké po druhé potom príjmete e, opatrenia, ak sa ukáže v niektorom rezorte, že sa skôr snaží uniknúť e, podnetom parlamentu ale vy musíte v budúcnosti zabezpečiť, aby tato, tá, tento rezort dostal absolutorium alebo vyhlásenie o vierohodnosti. Ďakujeme, minúta. Myslím si, že um, pokiaľ ide o OLAF, na úrov- e, momentálne tu máme inštitúcie, ktoré nie sú, nie sú súčasťou komisie. Napriek tomu sú komisári zodpovední za spoluprácu s nimi a za pokračovanie aktivít týchto inštitúcií. A preto si myslím, že e, treba vytvoriť model na zabezpečenie úzkej spolupráce medzi komisiou a OLAFom. Myslím si, že by sme mali pracovať na právnom rámci, ktorý by nastolili jasný, jasnú zodpovednosť, e, transparentnosť OLAFu a komisie a spolupráce týchto e, inštitúcií. Myslím si, že však že tu bude práca dlhodobejšieho charakteru. Ďakujeme. A teraz pán Balčitis. Ďakujem, pán eh, komisár. Už sa tu veľa hovorilo o, o OLAFe, o Európskej inštitúcii boja proti e, podvodom. E, správy OLAFu často hovoria o tom, že rôzne kompetentné inštitúcie vrátane inštitúcií e, na vymáhanie práva sú veľmi pomalé pri reakciách na odporúčania Olaf, Olafu vo vzťahu s, e, s daňovými únikmi. A preto ma zaujíma, aké opatrenia chcete prijať, aby sa zabezpečilo zodpovednejšie fungovanie európskych inštitúcií. Ďakujem. Malonu malonu savo kalbą šioje. Ďakujem skutočne, veľmi príjemné e, počuť otázku v materčine. Súhlasím s vami v tom, že výsledky e, vyšetrovaní OLAFu a nadväzné odporúčania nestačia musíme brať do úvahy tú skutočnosť, že právne postupy trvajú dlho. A je veľmi ťažké vyvodzovať závery na základe výsledkov jedného alebo dvoch rokov činnosti. Keď som sa pripravoval na toto vypočutie, tak som si študoval postupy, ktoré trvajú 10-15 rokov a z dlhodobého hľadisku, hľadiska sme dosiahli hmatateľné výsledky, čo znamená, že sme postihli inštitúcie, ktoré boli súčasťou podvodných činností. Verím, že môžeme túto situáciu zlepšiť. Máme niekoľko návrhov e, zo strany Európskeho parlamentu pani Gresle. Osobitne hovorí o spôsoboch zlepšenia vzájomných vzťahov medzi e, národnými orgánmi a európskymi orgánmi, ktoré sa snažia o presadzovanie práva. Musíme pochopiť to, že presadzovanie práva je národnou otázkou. Avšak výmena informácií a um, prezentovanie informácií o postupoch iniciovaných OLAFom, o špecifických etapách, ktoré boli dosiahnuté v rámci určitého procesu, že toto uľahčí efektívnosť a fungovanie systému. Ďakujem. Ďakujem. Minúta. Pán komisár, e, vo vašom úvode ste sa sústredili na veľmi dôležitú úlohu a to je zjednodušenie daňového systému, čo bude mať dopad na každý členský štát. Mohli by ste stručne prezentovať svoje opatrenia? Minúta, pán Šemeta. E, tento systém si vyžaduje analýzu situácie a musíme brať do úvahy princíp subsidiarity. To znamená, že všetky rozhodnutia v oblasti zdaňovania sú prijaté jednohlasne v rade. Sú ale oblasti, kde je zjednodušenie možné, hlavne pokiaľ ide o obchod v rámci spoločenstva a výmenu informácií, mm, napríklad otázka dvojitého zdaňovania. Toto je problém a my máme v úmysle začať verejné konzultácie v rámci EÚ, aby sme definovali prekážky spojené s dvojným zdaňovaním a problémy, ktoré sú také najnaliehavejšie pre naše podniky a občanov. Chceme tieto problémy riešiť. Okrem toho oblast DPH, tu sú prebiehajúce iniciatívy, ktoré nám umožnia procesy zlepšiť. Ďakujem. Pán Itala, minúta. Ďakujem, pán predseda. Áno, mám otázku na štruktúral, týkajúcu sa štrukturálnych fondov. Pardon. Minimálne 11 nákladov v štrukturálnych fondoch je predmetom um, alebo je spojených uh, s určitými nedostatkami. Boli tu urobené previerky so snahou o nápravu, ale úspech bol obmedzený. Situácia sa nezlepšila ani e, po akčnom pláne. Čo chcete urobiť? Hovorili ste o možných sankciách v prípadoch e, mm, e, neuspokojivých okolností, ale sankcie a postihy neboli úspešné v prípade snahy o nápravu. Teda čo chcete urobiť? Ďakujem. Dve minúty. Plne súhlasím s vami v tom, že úroveň chybovosti 11% je skutočne neuspokojivá a musíme to riešiť. Musíme brať do úvahy výsledky auditov, dvora auditorov, ktoré sú na ročnej báze a komisia e, funguje na e, základe e, systému viacročného riadenia a kontroly. Príklad je koniec obdobia 1994-1999 a reziduálna úroveň chybovosti za toto obdobie bola okolo 2-3 No ale to nestačí Mm, mám tu na mysli viacero alebo niekoľko krokov, kde by sme, ako by sme mohli situáciu zlepšiť. Na strane zjednodušenia v prvom rade myslím, že mnohé chyby sa objavujú preto, lebo pravidlá sú príliš komplikované a komisia už navrhla počas obdobia 2009, počas roka 2009 viaceré opatrenia spojené so zjednodušovaním Takisto je tu aj revízia finančného nariadenia, kde by sme sa mohli posunúť oveľa viac dopredu. Toto bolo zdôraznené aj dvorom auditorom ako veľmi dôležitá prekážka, pokiaľ ide o využívanie štrukturálnych fondov, teda e, uvedenie konceptu tolerovanej úrovne chybovosti, Ďalšia iniciatíva, ktorú chcem navrhnúť v roku 2010, komisia príde s týmto návrhom a tiež úroveň zodpovednosti, zlepšenie eh, výročných eh, súhrnov a eh, národných vyhlásení. Toto by sa dalo značne zlepšiť teda na strane zodpovednosti členských krajín. Ďakujem. Pán Itala, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem dezignovanému komisárovi za jeho odpoveď. Určite tu máme problém s nedostatkom ukazovateľov alebo porovnateľných kritérií, všeobecne akceptovateľných kritérií, pokiaľ ide o merateľnosť využívania E, verejných prostriedkov. Teda poprosil by som e, o odpoveď, či sa dosť urobilo, aby sa merala efektívnosť európskych programov a ako by sme mohli vyvíjať e, kritériá a porovnateľné ukazovatele. Ďakujem. Minúta na odpoveď. Ďakujem, súhlasím uh, s tým, že doteraz sme sa sústredili uh, vo väčšine našich snách na úroveň chybovosti, uh, všetky naše systémy sú vyvinuté, aby riešili práve túto tému, ale moje chápanie je také, že táto úroveň chybovnosti sa musí definovať. To je jasné, pretože nie je priateľné mať e, vysokú chybovosť v špecifických oblastiach výdavkov. No ale tiež by sme mali pokročiť dopredu v merateľnosti efektivity vynakladaných prostriedkov a problémy ukazovateľov ukazovateľov e, výkonnosti. Ja som to využíval e, vo svojom predošlom národnom pôsobení a toto bude určite kľúčové. Je to e, jedna z kľúčových budúcich činností budúcej komisie. Ďakujem. Pani Hercog, minúta. Ďakujem, pán predseda. Som po vašej lavici. V poslednej dobe viacero výkonných agentúr sa vytvorilo a tiež si myslíte, že externalizácii služieb komisie znamená, že finančná kontrola je takmer nemožná. Mohli by ste komentovať opatrenia na zabezpečenie dobrej finančnej kontroly v agentúrach. Aké máte plány v tejto oblasti? Dve minúty, nech sa páči, pán komisár. Všeobecná odpoveď na túto otázku, otázku by bola taká, že externalizácia e, vynakladania prostriedkov by sa mala využívať iba v prípadoch, kde sa skutočne ukáže, že je to efektívne. Pokiaľ ide o výkonné agentúry, je tu celkom čerstvá správa Dvora auditorov, ktorá hovorí, že že vytvorenie e, výkonných agentúr v špecifických oblastiach e, vlastne pomohlo zlepšiť efektívnosť e, vynakladaných prostriedkov v danej oblasti. Takže ak to tak je, tak by sme mohli ísť smerom vytvárania výkonných agentúr. Myslím, že máme väčší problém s tradičnými, tzv. tradičnými agentúrami, ktorých je relatívne dosť. A keď e, máme výkonné agentúry, tak e, sú jasné pravidlá a normy ich e, fungovania. Zatiaľ, čo pri tradičných agentúrach to ešte nemáme. Čiže máme tu um, medziinstitucionálnu pracovnú skupinu, ktorá túto otázku rieši a ich uh, návrhy čakáme v blízkej budúcnosti. Ako vytvoriť spoločné normy pre tradičné agentúry, preto aby sa zlepšilo ich uh, efektívne fungovanie? Pokiaľ ide o tradičné agentúry, komisia má jasné záväzky nevytvárať nové agentúry tohto druhu, ale sú výnimky, ako napríklad súčasná kríza, ktorá si vyžaduje určité návrhy v finančnom sektore. Ďakujem pani Hercog. Nadväzná otázka. Ďakujem, pán predseda. Áno, presne toto bola moja otázka. Povedali ste, že mm, dokázala sa tu efektívnosť, ale apo, aké opatrenia chcete zaviesť, aby sa toto prekázalo? E, ja to nevidím jasne a my tu máme, mali sme problémy s týmito agentúrami v našom výbore pre rozpočtovú kontrolu. Ďakujem, nech sa páči, pán komisár. Mm, asi viete, že náš vnútorný audit um, momentálne kontroluje väčšinu agentúr a zo strany medzinárodného, zo strany vnútorného auditu boli veľmi dobré návrhy, um, ktoré prišli len nedávno. Jeden z návrhov ktorý máme tak povediať na stole, e, rieši možnosť vytvoriť e, určitý e, výbor auditu, ktorý mm, analizuje návrhy a predkladá návrhy vedeniu agentúr, teda ako situáciu zlepšiť toto je bežná prax v súkromnom sektore. Otázkou ale je, či by to mal byť výbor auditu pre každú inštitúciu, alebo by sme mohli vytvoriť nejaký spoločný výbor pre audit všetkých inštitúcií. Myslím, že musíme ísť takýmto smerom. Ďakujem. Pán Lambert, minútu prosím. Pán komisár, chcel by som nadviazať na kolegu Makového, Makoveja, okrem ide o daňové raji. Raje 250 miliard eur, to sú 2% HDP únie, to je úroveň podvodov. Teraz nehovorím o daňových únikoch, ide o nespravodlivosť voči daňových poplatníkov, ktorí platia svoje uh, dane. Takisto je to naliehavá otázka a teda ja by som chcel poznať vaše stanovisko všetkých týchto daňových hrajov, ktoré sa skrývajú uh, v rámci hraníc únie. Často daňová súťaž e, má formu daňových nástrojov, tak napríklad v Belgicku, čo je moja krajina. Sú to v podstate daňové raje a mňa zaujíma, že či vy ako komisár pre zdaňovanie, ako vy chcete bojovať proti tejto forme daňového raja alebo daňovej e, súťaže, ktorá skutočne škodí všeobecným záujmom. E, ďakujem, dve minúty na odpoveď. Ale plne súhlasím s tým, že otázka daňových rajov je naozaj nesmierne významná v súčasnej kríze a s touto otázkou sa musíme potýkať riešiť ju. Prebieha proces e, dohody proti podvodom s Lichtenštajnskom ešte treba dorokovať niekoľko detajlov. Niekoľko členských štátov e, je ešte stále proti tomuto balíku opatrení proti podvodom. Myslím si, že by sme e, mohli na nich zatlačiť, aby sme mohli pokročiť dopredu a aby sa dohoda s Lichtenštajskom mohla považovať za základ podobných dohôd s inými krajinami v Európe. Konkrétne s Andorou, Monakom, San Marinom a Švajčiarskom. A samozrejme, komisia potrebuje mandát na, rokovaň, na vyrokovanie týchto dohôd s týmito uvedenými krajinami. pred podpisom eh, podpisom týchto zmluv dosiahneme významné zlepšenie v tejto oblasti. oblasti. Napríklad eh, vzhľadom na eh, štandardy OECD o výmene informácií a viete, že my tu v EÚ uplatňujeme automatickú výmenu informácií okrem tých štátov, ktoré sú v prechodnom období aby sme zabezpečili riadnu výmenu informácií medzi krajinami, ktoré sú v Európe, ale nie sú členskými štátnymi Európy a členmi EÚ, je naozaj nevyhnutné zabezpečiť lepšiu správu vecí verejných, aby sme e, zabezpečili nižšie daňové úniky a nižšie daňové pod, pod, podvody. E, ďakujem, pán Lambert. Pán komisár neodpovedal celkom na moju otázku, pretože mňa zaujímá predovšetkým otázka e, daňových rajov v rámci EÚ. Hovorili ste o malých e, štátoch, ktorí sú na hraniciach únie, ale hovoríte o automatickej výmene informácií. Vaše stanovisko je také, že by to malo byť pravidla, a nie výnimka, pretože aj v tejto inštitúcii e, sa nevieme na tom zhodnúť. A posledný, posledná otázka. Mne sa páči, že ste orientovaní na výsledky. Súhlasíte s tým, že ak nedosiahneme dohodu v rámci 27, mali by sme pokročiť v daňových otázkach e, tejto, tohto druhu spolupráce? Ďakujem, to je moja otázka. E, ďakujem, minúta na odpoveď. A možno som nepochopil správne vašu prvú otázku, takže sa ospravedlňujem. Myslím si však, že keď hovoríme o daňovej súťaži, moje stanovisko je tu e, jasné, jednoznačné. A obávam sa daňovej súťaže, pretože e, pardon, neobávam sa na nej súťaže, pretože e, roz, po, napomáha aj rozvoju hospodárstva. A treba však bojovať proti škodlivej daňovej súťaži. A máme tu skupinu pre etický kódex, ktorá e, monitoruje situáciu a navrhuje zrošiť, myslím, viac ako 100 škodlivých e, postupov v Európskej únii. Mali by sme e, pokračovať v posilňovaní tejto činnosti a vrátanie zlepšenej spolupráce. Myslím, v takých situáciách, kedy sa nazdávame, že by to napomohlo Eh, rozvoju vnútorného trhu Európskej únie. Tam by sme mohli eh, využiť takúto možnosť, eh, ktorá je zakotvená v Lisabonskej zmluve. Ďakujem. minutu, Pán Mokros. Pán Mokroš. v roku 2010 eh, písme dosiahnuť eh, svoj cieľ a stať sa schopnejším regionom eh, tejto svete, ale naozaj sa nedarí. Jose Luis Zapatero vyhlásil, že rok 2020 je novým termínom. Aké konkrétne opatrenia máte na mysli v oblasti daní? A tie by mala EÚ prijať. Buďte prosím konkrétni, veľmi konkrétni, pretože ste už spomenuli určité oblasti, ktoré podporujete a že ste za daňový, daňovú súťaž a v iných oblastiach chcete väčšiu harmonizáciu daní. Prosím, buďte konkrétni, aké konkrétne daňové oblasti podľa vás by tam mali byť e, daňové základy, daňové, e, oslobodenie od daní a tak ďalej. No a v neposlednom rade nezdvorila otázka, ako hodnotíte prácu vášho predchodcu, pána Lasloa Kováča, v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem. Dve minúty, prosím. Ďakujem za otázku. Začal by som e, tou druhou otázkou. Myslím, že Laslo Kováč robil naozaj veľmi dobrú prácu v komisii a predseda Barosov od neho dostala veľa návrhov a ďalej predložila rade vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú oblasti daní. Samozrejme, že nie je jednoduché dospieť k dohode, pretože je tu požiadavka jednomyselnosti. Treba totiž presvedčiť členské štáty, že e, konkrétne rozhodnutie e, prijaté na európskej úrovni je v prospech členských štátov a to nie je jednoduché. Takže pokiaľ ide o konkrétne návrhy do budúceho obdobia, myslím, že by sme mali dopracovať CCCTB, teda spoločný konsolidovaný základ danie z príjmu právnických os- osôb. Myslím si, že je to naozaj e, prínosom pre podniky a úrady by sa mali lepšie pozrieť na veci z pohľadu malých podnikov, pretože sú to najmä malé podniky, ktoré potrebujú byť mobilné e, v EÚ. A práve táto, tento spoločný konsolidovaný daňový základ e, umožnia práve takýto posun. Pokiaľ ide o e, smernicu o zdaňovaní energie, je, tá je naozaj veľmi významná, pretože e, treba nájsť riešenia zdaňovania CO2, pretože súčasné systémy sa uplatňujú iba na 50 celkových emisí a zdaňovanie CO2, myslím si, je prvým krokom k tomu, aby sa systém stal ekologickým. V budúcnosti, ak postúpime s ekologickým zdaňovaním, umožní nám to um, uh, znížiť zdaňovanie práce a uh, podporí to rast EÚ. Ďakujem. Jednu minútu, pán Balgros. Je to veľmi nápomocné, ale prosím, sústreďme sa na jadro. Takže súhlasíte s Gerardom Schröderom, bývalým nemeckým kancelárom, ktorý chcel potrestať Slovensko, keď e, zaviedlo systém rovných daní vo všetkých oblastiach. A tým e, vytvorilo naozaj e, hybnosť a stimul pre podobné daňové systémy v iných krajinách, teda začalo daňovú súťaž. Ďakujem. minúta na reakciu. Myslím si, že definícia systému, či je to paušálna daň alebo iný, to majú v rukách členské štáty. My na európskom fóre, na európskej úrovni musíme zabezpečiť lepšiu koordináciu členských štátov v oblastiach a otázkach zdaňovania. Nie však odnímať im všetky kompetencie, ktoré sú na úrovni členských štátov. Pretože napokon členský štát rozhoduje o výške výnosov a teda príjmov a výdavkov, sociálnych výdavkov, koľko chcú vynaložiť teda na sociálnu oblasť a je dôležité, aby toto ostalo na úrovni členských štátov. Pokiaľ ide o fórum na vysokej úrovni o, ohľadom daní členských štátov, ktoré navrhujú ministri, ktorí politicky hovoria, z hľadiska politiky hovoria o budúcom systéme zdaňovania. To je veľmi dôležité, aby prebiehali politické rozhovory a, a to dôkladné politické rozhovory medzi členskými štátmi. Ďakujem. Takže odozdávam predsedovanie pani Sharon Bowles, ktorá je predsedničkou e, výboru ECON, a tiež vás požiada, aby ste rešpektovali čas na otázky. Pani Bowles, ďakujem. No ale aj ja budem uplatňovať obvyklý režim. Prvá otázka za EPP e, od pani Kratsa. Dúfam, že je tu. Ďakujem, pani predsednička. E, pán dezignovaný komisár, vo, vašich písomných odpovediach uvádzate, že by sme sa mali pozrieť na myšlienku e, jednotného daňového základu pre e, firmy v EÚ. E, dnes sa o tom viackrát hovorilo. Povedzte, aké ďalšie opatrenia máte na mysli a zamýšľate, aby ste predchádzali otázke daňového dumpingu EÚ. Viem, že je ťažké presvedčiť členské štáty, aby tento problém takto riešili. Takže je to otázka politické vôle aký by bol váš argument, keď chcete tieto členské štáty presvedčiť v tejto otázke? Ako vidíte, ako vidíte ten spôsob, ako bol doteraz uplatňovaný etický kódex eh, vzhľadom na eh, daňové nerovnosti v EÚ a, a ako s tým nakladalo švedské predsedníctvo podľa vás? A pán eh, komisár, prosím, odpovedzte. Veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že spravodlivá súťaž e, v oblasti daní naozaj napomáha e, pri ceste dopredu pre Európsku úniu. A vy máte pravdu. V priebehu posledných rokov sme boli svedkami znižovania úrovni daní, najmä pokiaľ ide o daň z príjmu právnických osôb. A to vo všeobecnosti na úrovni EÚ. Myslím, že to bolo v priebehu od roku 90. rokov sa e, dane zvýš, znížili asi o 12 ak sa teda nemýlim. Zároveň, keď sa pozrieme na oblasť príjmov, vzhľadom na HDP ostáva pomerne stabilné. Teda na úrovni členských štátov ide o znižovanie e, daňového miery, miery daní a takto si to kompenzujú, pretože znížili e, sadzbu dane. Sú tu určite užitočné postupy. Niektoré sú škodlivé, proti tým treba bojovať. Niekedy dochádza e, o presúvanie ziskov a je tu nesúlad medzi daňovými systémami jednotlivých členských štátov. A v tejto oblasti etický kódex treba e, dobre presadzovať. A treba posilniť e, našu prácu pri riadnej implementácii a, a riadnej implementácii etického kódexu. Následná otázka. Ďakujem, pani predsednička. E, pán komisár, uviedli ste daňové raje tak ako vaš mnohí kolegovia. E, radili by ste e, riešiť zahraničné offshore firmy, ktoré majú um, sídla v daňových rajoch, ale podnikajú v EÚ. S tým majú problém niektorí poslanci nášho parlamentu. Už som uviedol, že, že podľa mňa dobrá správa vecí verejných je nesmierne dôležitá. Pamätám si, že keď som bol prvýkrát ministrom financí Litvy, vtedy Litva ešte nebola členom EÚ. Takže som mohol voľnejšie predkladať návrhy týkajúce sa aktivít národných firiem e, a offshore zahraničných firiem. Myslím, že pred desiatimi rokmi to bolo, kedy sme zaviedli e, zdaňovanie pri e, zdroji, ehm, aby sme predišli transakciám na tzv. offshore firmy. Treba túto otázku riešiť Tá práca nie je jednoduchá, ale za súčasných okolností, situácie, keď je tu také e, globálne povedomie o tom, aké škody predstavujú daňové raje a ako postihujú e, systémy daní národ, členských štátov USA a ďalších krajín, myslím, že by sme mali prísť e, so spoločným riešením? Odpoveď bola trochu dlhšia. Teraz sa dostávame k skupine e, SN, SAD, e, pán Domeniči. Pán Šemeta, ste toho názoru, že je veľmi realistické viesť rozpravu o spoločnej e, európskej dani, ktorá by v daňovej oblasti dosahovala e, spoločné ciele v oblasti good governance. Pri e, vašej piatej odpovedi na piatú otázku Európskeho parlamentu hovoríte o možnosti zaviesť daň na finančné transakcie, dane z finančných transakcií. A tu by som chcela od vás, tu by som chcel od vás počuť odpoveď na túto otázku. Ak by takýto návrh mal vzísť, e, mimochodom na niečo podobné pomýšľa aj prezident Obama podľa správ. Ak, ak teda by ste o tom uvažovali, máte tu na mysli len finančné transakcie alebo ísť aj až ďalej? Máte dve minúty, nech sa páči. Táto otázka sa zoširoka diskusuje na rôznych fórach, diskutuje sa o nej intenzívne. E, je tu rozhodnutie Európskej rady aplikovať e, e, toto alebo vyžiadať si e, analýzu e, aplikácie takejto dane na globálnej úrovni od Medzinárodného menového fondu a pozícia komisie je taká, že je možné ísť až ďalej a použiť tento veľmi konkrétny názov, ak by sa používal na celosvetovej úrovni. Ja osobne si myslím, že treba realizovať hĺbkovú analýzu dopadov dane na finančné e, transakcie, pretože je tu stále ešte veľa otázok, ktoré nie sú zodpovedané. A vlastne teda na čo by sa napríklad použili e, prostriedky získané takouto daňou, aká by bola, aký by bol základ takéto dane, aké dopady by to malo na objem obchodov na finančných trhoch tomu existuje aj konkrétna štúdia. Oveľa viac práce je však potrebnej na to, aby sme zistili, či, či možno prijať záverečné rozhodnutie e, v tejto veci. Naozaj potrebujeme dôkladnú štúdiu o dopadoch a tu e, e, naše orgány, orgány komisie sú pripravené potom vykonávať to. Na spoločnej, e, spoločnom e, konsolidovanom e, základe. K tomu sa chcem spýtať, chcete pokračovať v prácach, ktoré tu už boli odvedené a uzavrieť ten, túto problematiku? A pomýšľate tiež na zapojenie skupiny krajín v zmysle tzv. posilnenej spolupráce, teda pokiaľ ide o spoločný zdaňovací základ. A povedzte tiež čosi k inovatívnym finančným e, zdrojom, ktoré spomínate vo vašich odpovediach. Čo pod tým rozumiete? Pokiaľ ide o CCTB, teda o e, spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov obchodných spoločností. Myslím si, že práca, ktorá v spílosti bola realizovaná, a, na, a zameraná na to, aby členské krajiny e, mohli prvky CCTB využiť s úžitkom pre teda obchodné spoločnosti členských krajín a tiež predovšetkým pre malé podniky. A tu som požiadal služby komisie, aby sa pozreli práve na ten segment e, malých podnikov a myslím si, že tu treba e, ďalej sledovať tento návrh čo najrychlejšie a čo najlepšie. Pokiaľ ide o možnú implementáciu v členských krajinách, tu poviem, že v prvom rade ten návrh znamená, že to bude vlastne len opcia. Je teda možné aby si obchodné spoločnosti CCTB iba zvolili a, a, ako opciu a potom po, nasledovali potrebné požiadavky. E, chápte prosím, že keď máte v doplňujúcej otázke tri otázky, vlastne nemôžete očakávať plnú odpoveď. Nasleduje pán e, Schmidt. Ja ako liberál sedím tu v strede, dovolujem si vás upozorniť, tak ako vždy liberáli sedia. Vieme, že veľmi citlivá a že E, otázka tohoto vypočutia sú dane. Dane sú veľmi citlivou otázkou pre všetkých občanov a pre vás ako e, e, budúceho komisára je to naozaj mínové pole. Vraj sa pripravuje správa, ktorá bude obsahovať odporúčania pre sp- znovu opätovné spustenie, oži- oživenie s slobodného trhu od autora profesora Montyho. Hovorí sa tu o obmedzení daňovej súťaže. Tento pán súhlasí s daňovou, s daňovou súťažou, ale chce ju aj obme, obmedziť. Čo si myslíte o stanoviskách pána Montyho a čo si myslíte, že vzíde z tejto správy? Teda aspoň váš názor, ale možno tiež aké nádeje spájate s touto správou. Máte dve minúty, pán komisár. Myslím si, že s pánom Montim ma spájajú spoločné hodnoty, predovšetkým pokiaľ ide o rozvoj vnútorného trhu. Najväčší výdobytok Európskej únie určite je rozvoj vnútorného trhu, Tento však ešte zďaleka nie je dokonalý a je našim cieľom e, predovšetkým pána komisára e, Barnieho, designovaného komisára, ale tiež ďalších komisárov, e, mňa samotného, aby sme uzavreli tie legislatívne medzery, ktoré tu ešte existujú na vnútornom trhu. A v oblasti zdaňovania takýchto medzier naozaj ešte existuje veľa a v čase krízy je naozaj dobrý čas na to, aby sa taká, takýto problém riešil. A keď hovoríme o, o hospodárskej súťaži, tak tu uprednostňujem spoluprácu členských krajín v, v daňovej oblasti. Tiež však podporujem spravodlivú súťaž za predpokladu, že táto súťaž E, e, neide až e, do um, úplného detailu do dna. Treba naozaj vyvážiť, vyvážiť tú mieru súťaže. To znamená uplatňovať ju tam, kde to je na prospech rozvoja členských krajín, pretože ak hospodárska súťaž v daňovej oblasti nebude existovať, mohlo by dôjsť k tomu, že niektoré členské krajiny sa budú snažiť riešiť všetky svoje problémy nástrojmi e, e, daňovými, čo by nebolo podľa mňa spravodlivé. Doplňujúca otázka? Áno, ale spravodlivá súťaž by sa dala možno chápať v rôznych krajinách e, rôznymi spôsobmi. E, interpretácia je tu tiež pomerne zložitá. Mám doplňujúcu otázku. Pán Monty nehovorí o výške daní a obč- občania, ich najviac zaujíma výška. Myslíte si, že úroveň tej daní všeobe- všeobecne sa zníži alebo zvýši? Hovoriac, alebo majúc na pamäti e, dôchodkový systém, demografické tendencie, problémy e, bank, e, automobilového priemyslu. Aké, budú vaše, aké sú vaše odhady? A tá posledná otázka mimochodom súvisí s ostatnými. E, Rada, jednotliví ministri sú tu veľ, veľmi tvrdohlaví v tejto oblasti. Prečo si myslíte, že vy by ste boli dobrý komisár na to, aby ste ich presvedčili pri ich tvrdohlavosti? Nuž, hoci otázka je veľmi e, zložitá, budem sa snažiť e, odpovedať stručne. Viete, že, e, že všeobecná výška e, daní v Európskej únii je všeobecne vyššia než, než e, v Japonsku, v Spojených štátoch. A ak sa nemýlim o 12 percentuálnych bodov, to znamená teda, že sme vlastne blokom štátov, e, ktoré sú výrazne zdaňované, e, vysoko zdaňované. Myslím si, že mali by sme mať aj na e, pamäti aj otázky, o ktorých ste hovorili, krízu a potrebu zaoberať sa zadlženiami jednotlivých členských krajín a zdaňovanie je jednou z oblastí, kde členské krajiny môžu použiť nástroje daňového charakteru na riešenie týchto problémov. Samozrejme, že najlepší spôsob riešenia otázok z, e, e zadlženia je samozrejme výdavková časť rozpočtu. Ak je to potrebné, tak samozrejme aj príjmová časť. Ďakujeme a ďalším rečníkom za EPP je pani Luling. Máte minutu. Dobrý deň, ďakujem pekne, pán, komis, pán dezignovaný komisár. Moja otázka sa týka spotrebných daní, hlavne ide o alkoholické nápoje. V minulosti váš predchodca v komisii Eh, stroskotal na návrhu zameranom na zvýšenie úroveň spotrebných dení a zrušiť nulové úrovne existujúce pre eh, nešumivé vína. Eh, chcela by som vedieť, či aj vy máte v úmysle podporovať tento typ návrhov vo vašich očiach nulová úroveň pre vína z daňové, spotrebné dane mala by zmiznúť? Ehm, od 92. sme nedospeli k harmonizácii. Nemyslíte si, že by bolo lepšie zaviesť eh, maximálne úrovne daní miesto neustáleho zvyšovania alebo vôle neustále zvyšovať minimálne úrovne týchto daní, čo má tiež v sebe aspekt eh, rizika inflácie. Ďakujem. Dve minúty na odpoveď. Uh, úroveň spotrebných daní je veľmi zaujímavá a je to jedna z mojich obľúbených oblastí v úrovni mini- v, vo funkcii bývalého ministra financí. Robil som v tejto špecifickej oblasti veľa e, rozhodnutí e, v mojom členskom štáte a uh, Súhlasím s vašim názorom, že z dôvodu charakteru spotrebných daní sú tieto predmetom e, inflačných tlakov. A teda sú tu neustále pokusy prispôsobiť minimálnu úroveň e, spotrebných sadzieb na infláciu, ale aj tu musíme brať do úvahy rozdiely spotrebných sadzieb medzi členskými štátmi, ktoré sú na hraniciach Európskej únie a susediace so susediacimi krajinami a tiež zvýšené uh, E, dane sú spojené s väčšími ťažkosťami e, v boji proti pašovaniu takéhoto tovaru. Toto sa musí brať do úvahy. A my e, sa na to nemôžeme pozerať len z jedného uhla pohľadu. Všeobecne si myslím, že výnimky v, z, v oblasti zdaňovania nie sú najlepším riešením. A to je tiež spojené s témou vína, ale plne chápem aj to, ako ťažké by bolo nájsť spoločné riešenie. A pretože si to vyžaduje jednohlasnosť. Dúfam, že sa nám podarí pokročiť v tomto smere. Astrid, nadväzná otázka. Pani predsednička, ďakujem. Po, idem na Nemčinu. Myslím si, že dezignovaný e, komisár musí veľa dobiehať v otázke znalosti týchto e, problémov, pretože to, čo nám teraz rozpráva, vôbec nedáva zmysel. Rada vám v tom pomôžem, aby ste si túto e, medzeru vo vzdelaní uzavreli, ale <laughs> myslím si, že takto jednoducho nemôžete odpovedať. A e, vôbec nerozumiete, o čo ide. Máme tu spoločný trh. Ešte nikdy ste nepočuli e, čosi o daňovej konkurencii? Minúta mm, na to, aby ste sa mohli obhájiť vo vašej odpovede, pán komisár. Je mi veľmi ľúto, ak moja odpoveď vás e, neuspokojila, ale v mnohých odpovediach som spomínal, že som za rozvoj vnútorného trhu a zdaňovania. Myslím si, že toto je jedna z kľúčových politík e, ktorá by mala napomôcť budúcemu rozvoju vnútorného trhu a ja mám v úmysle implementovať e, to, čo e, je obsahom mojich e, písomných odpovedí a to, čo som povedala aj počas tohto vypočutia. Ďakujem a teraz prejdeme k skupine SAD. Pani Alvarez. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Semeta, veľmi eh, Rada som si vypočula vaše názory na boj s daňovými podvodmi a zrušenie daňových rajov. Kolegovia zdôraznili, ako táto oblasť je rozsiahla a Mm, zo pár členských krajín mm, nechce pomôcť v tomto boji. Preto si myslím, že je dôležité, pán dezignovaný komisár, aby ste nám dali viac e, podrobností o mm, smernici o spolupráci, ktorú váš predchodca, pán Kovač, predložil a na ktorej momentálne pracujeme. Eh, aká je vaša úroveň na eh, bankovú bezpečnosť a automatickú výmenu informácií ako všeobecné pravidlo, ktoré by malo pokrývať vzťahy s krajinami. Eh, ako chcete zabrániť ľuďom, aby nerešpektovali túto smernicu, čo odporúčate a tak ďalej. Ďakujem pekne. Dve minúty na odpoveď, pán komisár. Podľa mňa je veľmi dôležité pokročiť e, a mať legislatívu e, v oblasti e, daňovej spolupráce a daňových otázok. A automatickej výmeny informácií je kľúčová. Nepochybne tu je potrebný pokrok. Viete veľmi dobre, že náš pokrok, ktorý sme dosiahli v rokovaniach o tomto návrhu, je dobrý a ešte eh, stále tu máme konkrétne dve členské krajiny, ktoré sú stále proti tomuto návrhu a chcú ísť skôr cestou balíkového prístupu, mať dohody s Lichtenštánskom a ostatnými malými e, krajinami. Um, je to pre ne podmienka, ktorú e, sa snažia predložiť, ale 19. januára ECOFIN bude pokračovať v diskusiách o tejto téme a ja dúfam, že tieto dva členské štáty um, presvedčíme a, a že sa skončí mm, blokovanie situácie, pretože aj pre ne je dôležité mať e, systém automatickej výmeny informácií. Nadväzná otázka, pani Alvarez. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A pán komisár, budete mať všetku našu podporu, aby sa dosiahol pokrok v tejto oblasti. Ako ste povedali, toto je ten správny moment. Európsky občania by len ťažko chápali, že niektorá členská krajina nechce e, si vymeniť informácie, nechce spolupracovať a chce aplikovať svoj vlastný e, daňový systém. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Na to nemusíte odpovedať, pán komisár, jedine, že by ste chceli. Mm, dobre, takže záverečná otázka ekonu v mene EPP, pán Ferber. Frau Vorsitzende, Herr designierter Kommissar, Ďakujem, pani predsednička. Pán dezignovaný komisár, veľa sme si vypočuli o boji proti podvodom z oblasti daní. Vy zodpovedáte však nielen za boj proti podvodom, ale aj za daňové právo v daňovej súťaži. Tu máme témy, ktoré spodliehajú harmonizácii alebo vyžadujú si vyššiu harmonizáciu. Uvediem napríklad vymrievací základ pre daň z príjmu právnických osôb otázka daňovej e, reformy, teda v oblasti DPH je tu tiež pred nami. Dokedy predložíte príslušné návrhy, pretože pre návrhov komisii a ani podľa Lisabonu nepostúpime. Ďakujem. Reply, please. Môžete odpovedať, pán komisár. Chcete CCTB k TTTB myslím, že komisia predloží návrh, čo najskôr musíme finalizovať dopadovú štúdiu. Mm, chýbajú tam niektoré prvky CCTB a A keď e, dospojeme k tomuto záveru dopadovej štúdie, tak e, mm, ja určite to chcem iniciovať, ale je to rozhodnutie kolegia, ktoré musí e, prijať svoje rozhodnutie. Ak som to dobre pochopil, tak sa ma pýtate na reformu DPH. E, ja mám v pláne E, pracovať na novej stratégii DPH, ktorá bude riešiť e, e, témy, ktoré pokrývajú predošlé stratégie, ale budeme tiež riešiť otázku definitívneho systému mm, DPH a budúceho rozvoja systémov DPH, kde sa berie do úvahy to, že predošla stratégia bola schválená pred niekoľkými rokmi a teda vyžaduje si nové vízie. Myslím si, že začiatkom nášho mandátu e, prídeme s návrhom novej stratégie DPH. Nadväzná otázka? Staneme ešte pri DPH. Eh, Jeden z vašich, vašich predchodcov, komisár Monty, pri vytvorení spoločného trhu avizoval, že do roku 96 bude u DPH platiť princíp krajiny pôvodu. Tento rok vypršal, pán Monty tu už nie je. Ako vidíte vy možnosť implementácie prísľubu, ktorý mal byť realizovaný ešte v rokoch 90. One minute reply. Minúta na odpoveď. Momentálne máme prechodný systém DPH, ako viete, a tento systém e, tu máme už relatívne dlho. Nové rozhodnutia v oblasti zdaňovania, hlavne pokiaľ ide o zdaňovanie DPH na služby, idú smerom k princípu destinácie a nie pôvodu. V novej stratégii DPH sa mm, budem snažiť o riešenie týchto otázok. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame ku koncu bloku Econ a teraz uh, má slovo Malcolm Harbour pre, uh, pre čas IMCO. Ďakujem pekne. Pani Bowles, pani Bowles a ďakujem tiež za túto príležitosť. Uh, predsedať. Možno len, aby som reorientoval vypočutie, e, tak my sa sústredíme v výbore pre vnútorný trh e, na všetky oblasti vašej zodpovednosti, pán dezignovaný komisár, na daňovú úniu, na celnú úniu, pánu. A keď sa pozrieme na váš mandát od predsedu Barosa, tak s radosťou vítame, že strategický rámec pre colnú úniu E, pokrýva tiež informačnú technológiu a lepšie e, riadenie hraníc. To je ako kľúčový e, cieľ a viacerí členovia môjho výboru sa opýtali na otázku spojenú s touto časťou vášho mandátu. Prvý rečník zo skupiny EPP je pani Korola, potom pani Tyler z SAD a potom e, budeme rešpektovať presne ten istý formát. Minúta na otázku, dve minúty na odpoveď, minúta na odpoveď doda- na dodatočnú otázku a minúta na dodatočnú odpoveď. Pani Korola. Ďakujem pekne výzva znížiť e, emisie skleníkových plynov si vyžaduje globálne snaženie, nielen unilaterálne kroky. E, európske krajiny e, si stanovili svoje ciele, ale nemali by príliš trpieť dopadmi environmentálneho dumpingu mimo Európskej únie. Problém neferovej konkurencie a únikov sa môže zhoršiť, ak, ak výdavky, ak výsledky kodaňského kopu budú znamenať, že nedodržíme naše e, ciele. Diskutovali sme o, o dopadko, dopadov e, uhlíkovej dane a na iniciatívu e, komisie navrhnúť e, uhlíkovú daň. Myslíte si, že takáto daň bude v prospech e, vzhľadom na to, že európske Eh, obchodné vzťahy a pozíciu Európskej únie na trhu. Myslíte si, že by sme mali zvýšiť náš cieľ z 20 na 30 a Mm, bola tu štúdia dopadov a aké by mohli byť negatívne dopady takéhoto rozhodnutia. Ďakujem. Predtým, ako pán Sameta odpovie, poprosím o, o väčší kľud v tejto miestnosti. Viem, že ľudia odchádzajú, ale tiež pripomínam členom nášho výboru, že hovoríme o, o colnej únii, ale teraz, e, pani Korola, to je v poriadku, ale prosím, e, sústrete sa na oblasť, za ktorú sme zodpovední a pán sameta, mm, odpovedzte na prvú časť tejto otázky. Aj pani Karola nedostane možnosť dodatočnej otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ešte stále sme v oblasti daní. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa venovali aj ekologickým daniam a Smernica o zdaňovaní energií bude jednou z mojich prvých priorít počas e, mojej budúcej práce, ak ma schvalíte na tento post. Smernica o zdaňovaní energií samozrejme obsahuje otázku zdaňovania CO2. jednoducho rozdeľuje zdaňovanie energií na prvok energie a prvok CO2. A takto sa nám podarí e, vytvoriť jasné cenové signály v oblasti uhlíka, ktorá ešte nie je pokrytá e, systémom obchodovania s emisiami. Vy ste hovorili o otázke cezhraničných únikov. Je to naozaj významný predmet. Chcel by som povedať, že existuje medzinárodná dohoda, ktorá sa pripravuje v tejto oblasti. Komisia zároveň skúma možné vplyvy a analizuje danú situáciu. A ako náhle budeme s tým hotoví, predložíme e, v prípade potreby návrh pre túto oblasť. Ďakujem pekne, pani Skyler. Ďakujem, pán, pán, pani Štiller. A nie, nie, nie, pani, e, pani Korola už nemá slovo. Takže ďakujem pekne. Otázka. Chcela by som sa spýtať, na akčný plán boja proti podvo- falšovaniu EÚ. Existuje tu veľký problém falšovania medicínskych produktov, ktoré môžu byť škodlivé a v extrémnom prípade môžu spôsobiť smrť občanom EÚ v tejto súvislosti chcem od vás počuť ubezpečenie, že tento predmet budete riešiť v rámci akčného plánu EÚ v boji proti falšovaniu. Ďakujem. Pán Šemeta. Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, otázka falšovania je nesmierne dôležitá súčasť môjho portfólia a chceme urýchlenie implementovať akčný plán proti falšovaniu z uh, roku 2009 až 2012. Sú ustanovenia v naplánované uh, v novelizovanej legislatíve uh, súvisiace s, s fúziami priemyselných podnikov a som pripravený preskúmať všetky tie vstupy, aby sme pokr pokročili v oblasti falšovaniu, najmä v oblasti falšovania liečiv medicínskych produktov, aby sme neohrozovali občanov. naše systémy hodnotenia rizik by sa mali orientovať na tieto veľmi e, citlivé a poškodzujúce produkty, ktoré môžu poškodiť e, zdravie našich občanov. Teda určite budem pracovať e, v tejto oblasti. A pani Štýler, doplňujúca otázka. Ďakujem, pán Hape. Ovezli ste, že akčný plán EÚ boja proti falšovaniu do roku 2012. Ako máte predstavu na obdobie toh- e, po roku 2012 s ohľadom na tento plán? Myslím, že jednou z významných oblastí je dospieť k medzinárodným dohodám na otázku falšovania. Už existujú dohody, ktoré boli uzatvorené. Jedna z tých nedávnych eh, bola uzavretá s Čínou. Myslím si, že falšovanie je otázkou celosvetovou a týka sa nielen cieľ. Takže do budúcnosti musíme e, vypracovať spoločný akčný plán, aby sme zapojili e, aj medzinárodných hráčov a iné inštitúcie, ktoré, ktorých sa týka otázka falšovania. Myslím si, že treba koordinovať úsilie celosvetovo ohľadom falšovaných produktov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ďalšia otázka od pána Vanderkampa a potom um, ďakujem, pán predseda. Mám otázku na vzťah medzi OLAFom a generálnym riaditeľstvom pre clá a dane. Dnes do poludnia sme už hovorili o osobitnom postavení OLAFu, ale v praxi. Moja skupina v EPP vidí určité problémy vo vašom portfóliu ohľadom zodpovednosti e, OLAFu na jednej strane a generálneho riaditeľstva pre e, dane a clá. E, Ako chcete riadiť tieto dve kompetencie v praxi? To je moja otázka, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Ako som pochopil, myslíte otázku možného stretu záujmov v mojoj, v, na mojom poste. Chcem vás opätovane ubezpečiť, že ak by bol mož, bola možnosť stretu záujmov v jednotlivých častiach mojho portfólia, konkrétne medzi OLAFom a daňovými otázkami, totiž eh, daňové otázky. Eh, tam máme vypracovávať legislatívu a sledovať eh, dohľad nad implementáciou legislatívy, zatiaľ čo legislatíva samotná sa implementuje členskými štátmi. Je teda a v záujme daňového o, um, o daňovej súčasti môjho portfólia, um, aby teda, pretože dane sú zjednocujúcou časťou tohto môjho portfólia, pretože jedna časť sa týka daní, cieľ a takisto aj vynakladania finančných prostriedkov EÚ. Myslím si, že neexistuje potenciálny konflikt, stred záujmov v mojom portfóliu. Myslím si, že keď sa pozriete na súčasné zloženie portfólia, to, to je audit a správa, teda administratíva, e, sú zlučené v jednom portfóliu, potom rizika potenciálneho stretu záujmov e, by mohli byť oveľa väčšie než e, v prípade zloženia môjho portfólia. Pán Van der Kamp? Ďakujem, pán predseda, ale presne o to mi ide. Ak komisár hovorí, že e, Texit bojuje proti podvodom a zároveň napríklad OLAF e, ako subjekt um, je činný prasne v tej istej oblasti, teda boju proti podvodom. Teda aké potom môžete vy príjmať stanoviská v prípade vyšetrovaní? Mm, moja odpoveď e, je tu dosť jednoznačná. Treba ukázať e, primeranú a vhodnú spoluprácu medzi inštitúciami, ktoré e, bojujú proti podvodom. Máme systémy výmeny informácií, v otázkach, ktoré súvisia s podvodmi a krokmi, ktoré prenik- podniká buď OLAF alebo Taxud. A um, chcem e, naozaj pokračovať e, v tom, aby sa tie snahy nedostali na verejnosť a aby sa uh, zdroje nevyužívali neefektívne. Ako tu teda uh, pracovať tak, ako v súčasnosti a doteraz a myslím, že to v tejto oblasti nespôsobuje žiaden konkrétny problém. A dúfam, že to tak ostane aj v budúcnosti. A teraz pani Čaldemoza a potom pán Bastos. Pani Čaldemoza hovorí druhýkrát, ale je veľmi aktívna v výbore pre vnútorný trh. Ďakujem, pán predseda. A pán komisár, píšete vo svojich písomných odpovediach, že pokiaľ ide o celnú politiku, že pre vás je v tejto otázky rozhodujúca bezpečnosť občanov. A v odpovedi pre pani Štýlerovej ste uviedli, že sa niečo musí stať v oblasti falšovania, ale celkom konkrétne, čo v tejto súvislosti chcete konkrétne urobiť, aké iniciatívy podniknete a vzhľadom na Čínu, Rusko a tak ďalej. Čo budete robiť, keď ide o, o bezpečnosť občanov, keď sa príslušný nebezpečný, potenciálne nebezpečný tovar dostane na a, územie EÚ? Ďakujem, pán Šemeta. A v tejto oblasti našla, sme zaznamenali veľký pokrok. A, teda pokiaľ ide o, vzťahy medzi EÚ a Čínou, možno menší pokrok bol dosiahnutý vo vzťahu k Rusku, ale je veľmi dôležité rokovať a dospieť k dohode s Ruskom v špecifických otázkach a pro, pro, problémoch ako drogových, drogových prekurzorov a podobne. A pokiaľ ide o Čínu, existuje dohoda o spolupráci s touto krajinou. Um, a sú pripravené naozaj výborné um, projekty ohľadom um, bez, inteligentných a bezpečných dopravných ciest. Týkajú sa organizácií a výsledkom má byť vzájomné uznávanie, ktoré významne zvýši dodávateľský reťazec eh, spotrebiteľských tovarov a eh, konečnú bezpečnosť dodávok. Myslím, že ide o kľúčové politiky spoločenstva do budúcnosti. Ďakujem. Myslím si, že tiež sa veľa už dosiahlo. Ale napriek tomu e, také produkty, ktoré dostávajú do EÚ, ich počet významne rastie. Budete spolupracovať s ďalšími komisármi v tejto oblasti, napríklad ohľadom produkty, ktoré e, sa objavujú na určitých trhoch. Ako napríklad budete spolupracovať so zodpovednými komisármi na to, aby ste práve zabezpečili um, túto oblasť. A myslím, že máte úplne pravdu, keď hovoríte, že uh, táto otázka uh, sa týka viacerých komisárov a že v v tejto konkrétnej otázke sa angažuje e, nielen jedno konkrétne generálne riaditeľstvo. E, dohodnú sa um, pracovné vzťahy a, um, a štruktúry e, v budúcej komisii a vytváranie ad hoc pracovných skupín na konkrétne otázky napríklad na otázku um, falšovania alebo ochranu práv duševného vlastníctva. To je nesmierne dôležitá vec, pre ktorú sa uh, e, zriade skupina a budeme aktívni pri uh, predkladaní um, návrhov na konkrétne politiky v tejto oblasti. Ďalšia otázka od pani Bastos a po nej pán Krojcman, ktorý bude našim posledným um, členom výboru, ktorý má prípravnú otázku. Ďakujem pekne. Vrátim sa ešte k otázke uh, falšovania. Je to závažný problém, ktorý uh, narušuje dôveru v trh sú to prostriedky občanov, ktoré sa e, e, používajú a je to riziko pre celé európske hospodárstvo. Mám otázku k colnej politike. Zamýšľa komisia, aby tu boli nové e, iniciatívy na boj proti falšovaniu. Sú tu určité opetranie, ktoré boli navrhnuté, bohužiaľ veľmi vágne. Nie sú konkrétne, veľmi zoširoka a rada by som Eh, počula konkrétne vyjadrenia k opatreniam, ktoré chcete prijať a tiež k časovému výhľadu týchto opatrení. A pokiaľ ide o colný kódex, tu by som chcela počuť, pán komisár, ako chcete eh, kontrolovať eh, to, implementáciu tohoto kódexu. A tiež vnímate problémy Eh, ktoré by sa mohli vynoriť pri eh, tomto, eh, tomto poli. Ďakujem. Ako som už povedal pri o, o predošlých otázkach, otázka falšovania nie je e, vo výlučnej kompetencii e, komisára pre clá. Je to o, o, oveľa širšia téma. Musíme zabezpečiť dobrú spoluprácu medzi rôznymi oblastiami e, politík a komisármi a, a pokiaľ ide o daňovú stránku, pardon, colnú stránku, je veľmi dôležité uvedomiť si, že keď sa vyvíja systém rizikových analýz, je dôležité venovať dostatočnú pozornosť otázke falšovania a a, mať e, dobré zdieľanie informácií medzi národnými orgánmi v členských krajinách, pokiaľ ide o vzťahy s pašovaním fa- e, falšovaného tovaru a tu si myslím, že ešte vždy môžeme e, pokročiť. Pokiaľ ide o implementáciu colných e, kódexov, je to veľká výzva. Na druhej strane však si myslím, že máme spoločný záujem aby sa dostatočne včasne implementoval do roku 2013, pretože je tu množstvo e, ustanovení, ktoré umožňujú zjednodušiť činnosť e, podnikov, implementovať e, systém elektronických cieľ a ďalšie e, dobré iniciatívy, e, ktoré sú veľmi dôležité. Pani e, Bastos, doplňujúca otázka. Ďakujem. Vy ste, pán komisár, povedali, že všetci vieme, že sú tu ešte aj ďalší kolegovia zodpovední za falšovanie, ale stretli ste sa už s týmito kolegami, aby ste koordináciu tých opatrení na boj proti falšovaniu mohli byť eh, garantované? Došlo k viacerým stretnutiam a seminárom novej komisie, nových komisárov, kým eh, eh, došlo k sérii týchto hearingov. Diskutovali sme o tom, ako budeme koordinovať naše budúce aktivity. Spôs- a ten spôsob koordinácie bol pre nás veľmi dôležitý. Ako som už povedal, dohodli sme sa na vytvorení tzv. E, skupín ad hoc k špecifickým otázkam. Je to pre nás veľmi dôležité. Dôležité mať v skupine niekoľkých komisárov pre vnútorný trh, a ďalšie e, portfólia, ktorí by mohli e, diskutovať o budúcich politikách v tejto oblasti. Teraz je posledným e, rečníkom pán Kreutzmann. Pán dezignovaný komisár, práve sme diskutovali o falšovaných výrobkoch, ktoré prichádzajú na európsky trh. Ako viete, sú, je tu ešte ďalší dôležitý nebezpečný faktor. A to sú spotrebné tovary z tretich krajín, ktoré nesplňajú európske bezpečnostné štandardy. Akými konkrétnymi opatreniami chcete robiť európsku koordináciu e, colných orgánov, aby sme zabránili vstupu nebezpečných e, výrobkov na náš trh? Nie je predsa potrebné aby bolo aj spoločné koordinované stráženie európskeho trhu, respektíve e, určité prerozdelenie e, bremien. E, napríklad, uvediem príklad, keď v Rotterdame, Hamburgu či iných európskych prístavoch prídu výrobky E, tak by mali tie prostriedky, ktoré vynaložia dané, dané krajiny na e, ochranu pre, vš- pre dobro všetkých, byť dobre prerozdelené. Myslím si, že e, colne, colný kódex v modernizovanej forme poskytuje nám dobrú možnosť na veľmi závažný pokrok v tejto oblasti centralizovaný systém clearingu, ktorý je e, práve v štádiu vyvíjania, nám vlastne dáva určitý druh e, revolučného postupu v tejto oblasti, pretože e, obchodníci za týchto nových podmienok nebudú musieť e, sa pre, e, presúvať, e, budú môcť poskytnúť, e, podať všetky potrebné dokumenty svojej domovskej colnej správe. Takisto mám predstavy o tom, ako zakomponovať tento segment do, do, do, do celej colnej oblasti, kde máme spotrebné dane, celkový clearingový systém pre všetky tieto oblasti, aby sme obchodníkom umožnili komunikovať s domácimi orgánmi. A tento, tieto projekty si vyžadujú obrovský, obrovské množstvo spolupráce a koordinácie medzi členskými krajinami. Ja si myslím, že prostredníctvom clearingu, implementácie, monitorovania postupu, pokroku roz, rozvoja týchto projektov zabezpečíme lepšiu koordináciu inštitúcií, ktoré pracujú aj v colnej oblasti, ale aj v iných oblastiach, ktoré súvisia s medzinárodným obchodom. Pán Kreutzmann máme e, rôzne systémy kontroly, napríklad E, aj v Nemecku, v rôznych členských, pardon, spolkových krajinách. Iné krajiny majú centrálne riešenie, dozor nad trhom je tiež rozmanitý, sú tu slabiny. A čo chcete vy urobiť, e, aby sa, sa prispelo k zlepšeniu týchto systémov v jednotlivých členských krajinách? No už Samozrejme, nemôžeme e, z európskej úrovne zasahovať do vnútorných e, situácií v členských krajinách. Samozrejme, že tieto sú, e, majú plnú slobodu vytvoriť si systémy podľa takého postupu, ktorý považujú za primeraný. A myslím si, že našim cieľom je v skutočnosti napriek rozmanitosti týchto systémov zabezpečiť správnu koordináciu a vývoj e, informačných technológií je v tejto súvislosti silným nástrojom, ktorý nám umožňuje vytvoriť koordináciu medzi členskými krajinami a ich e, orgánmi. A ja by som chcel tento rozvoj e, uľahčiť. Sú tu e, rôzne prístupy e, k vytvoreniu spoločných colných orgánov. To je pre vzdialenejšiu budúcnosť uvažovania než pre terajší ústav EÚ. Ďakujeme vám, teda na, mojim kolegom ďakujeme i vám, pán komisár. A teraz odovzdávam uh, vedenie skôdze predsedovi výboru pre kontrolu rozpočtu. Ďakujem vám. Ja teraz bezprostredne dám slovo pánu komisárovi Šemetovi, ak si to želá, môže ešte v 5-minútovom prejave zhrnúť dnešné rokovanie. So, thank you very much, uh, for, uh... Chcem vám poďakovať za vaše otázky, ktoré ste položili počas tohoto zasadnutia. Myslím si, že sme tu dnes začali e, ozajstný dialog e, medzi výbormi a e, mnou a myslím si, že takýto otvorený dialog je veľmi dôležitý, aby sme mohli vyriešiť problémy a výzvy, ktoré Európska únia má pred sebou. Nie som v eh, jednoduchej situácii, pretože sú tu tri výbory, s ktorými musím spolupracovať. Zohľadňujem však aj svoju minulú vynikajúcu spoluprácu s rozpočtovým výborom, keďže momentálne som zodpovedný za portfólio rozpočtové. A určite táto skúsenosť e, tej, tej spolupráce e, s danými výbormi mi pomôže aj v spolupráci s výbormi IMCO, ECON a CONT. Dnes som si vypočul množstvo veľmi dobrých otázok, ktoré mi umožnia predložiť nové návrhy, nové nápady do budúcnosti. Množstvo problémov treba vyriešiť, problémov v oblasti eh, výdavkov EÚ a som pripravený s vami spolupracovať, pretože tie koncepcie, ktoré budú navrhnuté, nebudú e, koncepcie jednoduché a budem potrebovať po diskusiách a dohodách vašu plnú podporu pri presadzovaní týchto návrhov. Na dôvažok zložitá situácia je aj v oblasti daní a cieľ pretože v oblasti daní potrebujeme jednomyselné rozhodovanie pri príjmaní rozhodnutí a tu sa spolieham na vašu podporu v situáciách, keď nové návrhy, ktoré súvisia s prehlbovaním vnútorného trhu, s bojom proti e, daňovým e, rajom pri konceptoch ako zelené zdaňovanie. Čiže množstvo nápadov, projektov sa pripravuje a budem s vami úzko spolupracovať. Som otvorený vašim návrhom, výmene informácií otázka, otázkach, ktoré súvisia s mojim rezortom a toto, táto otvorenosť a e, ochota spolupracovať nám pomôže prijať rozhodnutia, ktoré e, uľahčia rozvoj Európskej únie. Ďakujem.